Dobré ráno všetkým. Začneme toto poslednú schôdzu pred letom. Kolegovia sú už tiež eh, v letnej nalade alebo na iných výboroch, no začneme aj tak, máme plný program. A preto myslím, že tiež e, e, nie sú ani zmeny v programe a príjme ten program a začneme s e, oznamami predsedu. Keď sa pozrieme na plenárku minulý týždeň, prijali sme uznesenie o vývoze zbraní a mm, plnenie spoločnej pozície rady. To je nelegislatívne uznesenie a sme odmietli e, ten e, právny rámec pre e, vývoz zbraní z EÚ, ktorý je z roku 2008. Takže samozrejme vývoz a prevoz zbraní má priamy dopad na ľudské práva a preto potrebujeme transparentný a účinný systém kontroly zbraní a myslím si, že EÚ by mala byť príkladom v, tomto, v tejto oblasti a e, v našej práci e, sa musíme vrátiť k tomuto uzneseniu a aj e, k spoločnej pozícii rady, keďže aj v našom akčnom pláne pre ľudské práva sú dva kroky, ktoré sa budú vykonávať pre sledovanie tejto témy. A samozrejme medzinárodná dohoda o obchode o zbrania so zbraniami musí mať silný prístup zameraný na ľudské práva, ale podľa mňa to uznesenie, ktoré sme prijali, je veľmi slabé uznesenie a neprináša nás veľký krok vpred. No aj tak budeme sledovať túto otázku. Ďalej k situácii s Egyptom. Ehm, máme tu naliehavý ehm, plán, ktorý bol premenený na úplné uznesenie a myslím si, že Samozrejme, obsah uznesenia nie je zlý a e, žiadame rešpektovanie e, právneho štátu a žiadne napätie, no uvidíme sa, ako e, sa situácia vyvinie v Egypte. Máme dve uznesenia, naliehavé uznesenie, jedno z Djibouti, jedno z Nigériou. V téme Djibouti my riešime to napätú politickú klimu po voľbách v januári a žiadame orgány v Djibouti, aby skončili s potlačením politických protivníkov, aby uvolili a prepustili všetkých, ktorí boli zatknutí z politických dôvodov, aby začali proces politického dialogu s opozíciou a ak je potrebné aj s pomocou Africkej únie. K Nigerii to uznesenie eh, je dosť komplexné uznesenie no silne rieši napätie spôsobené teroristickou skupinou Boko Harem, ale aj neprimeranú reakciu vlády Nigérie a vládnych síl. A zamrali sme sa na uznesenie o e, tom zákone o zákone o zákaze e, manželstiev rovnakého pohľavia, ktorá e, klasifikuje ako trestné vzťahy medzi rovnakým pohľavím a naliehame na prezidenta Nigerie, aby nepodpísal tento zákon. Obe tieto naliehavé témy posleme aj cez našu delegáciu do Africkej únie, teda je dobré sa s nimi podeliť o to, čo tu diskutujeme. V Strasburgu sme mali e, slávnosť e, na podujate v plenárke a prejav od e, držiteľa Sacharovej ceny z roku 2010 kubanského disidenta Guillermo Farinasa a tiež bolo zaujímavé s ním diskutovať o tom, ako vidí terajší vývoj na Kube. Potom som mala schôdzu s viacerými organizáciami ľudských práv a obhajcami ľudských práv. Mimo tejto schôdze ja stretla som sa s obhajcami ľudských práv z Tuniska a tiež e, vďaka sieti Euronet bolo e, zaujímavé si s ním vymeniť názory v ten istý deň, keď e, bol tuniský premiér vo výbore AFET, aby sme videli, aký majú pohľad na proces prechodu a tiež nás e, vyzvali, aby sme zblízka sledovali partnerstvo medzi EÚ a Tuniskom a toto privilegované partnerstvo, ktoré bude zriadené. A myslím, že by sme mali tiež e, pozvodiť všetky politické skupiny, e, aby sme zistili, či prijatie uznesenia o Tunisku pomôže zintenzifikovať tento proces. A e, súhlasíme s výborom FAM, e, e aby sme si naplánovali e, rokovanie na tému e, práv žien v Tunisku. Stretla som sa s NVO z Nepálu, ktorí sú v Nepálskom fóre pre dialog pre ľudské práva a mier a s ďalšími NVO. A oni e, nás upozornili na to, že politická situácia v Nepále je veľmi zložitá a ústavné e, ktoré vzniklo z volie v roku 2008, bolo rozpustené pred rokom a im sa nepodarilo prijať e, text novej ústavy a vedúci Najvyššieho súdu bol teraz menovaný, aby vedol vládu a um, preto môže byť uh, spochybnená nezávislosť súdnictva. Teraz parlament už viac ako rok nezasadá a parlamentné voľby sa majú konať 19. novembra. EU tam vyšle uh, misiu na sledovanie volieb No, e, musím povedať, že viac sa musíme zameriavať na otázku ľudských práv v Nepále, ako sme sa zameriavali doteraz. Je tam e, veľa porušení ľudských práv aj počas e, vojny medzi maoistami a vládou a zdá sa, že neriešia tieto problémy a niektorí zo známych vojnových zločincov z tohoto času, z tejto doby sú kandidáti na rôznych kandidátkach strán, takže musíme informovať e, nášho hlavného pozorovateľa volieb, e, aby sa zabral na túto situáciu. A musíme tiež sa pozrieť, či nakoniec bude môcť e, viesť úplnú diskusiu o Nepále v našom výbore. Ku Kazachstane musím povedať, že stále sú problémy. ktoré začali e, s e, týmto sporom e, na ropnom poli Sanosen, kde 16 ľudí bolo zavražených a 16 ľudí bolo zranených a medzinárodní pozorovatelia, ktorí to sledovali, e, ohlasili opakované incidenty e, fyzického a duševného násilia e, proti všetkým zatknutým pracovníkom z vrtných zariadení a ja som dostal správy z Kazachstanu, že Najvyšší súd prerušil obvinenia šestich účastníkov strajku a následne boli prepustení, ale tých ostatných tie obvinenia ostatných ostali e, nezmenené, ale stále nám e, kolegovia opakujú problém, e, že táto téma sa prebrala niekoľkokrát na kazachských súdoch a je pozitívne, že aspoň niektorí z nich boli prepustení. Prijali sme uznesenie v apríli o týchto ľuďoch v Kazachstane a vyzývame k prepusteniu všetkých z nich a naďalej vyžadujeme prepustenie tých, ktorí sú stále Um, Mala som stretnutie s obhajcami ľudských práv Filipín, výkonný riaditeľ medzikulturálnej siete pre solidaritu a mier na Filipínach a oni prišli aj spolu s úradom pre Filipíny v Nemecku. A tu je ďalší príklad témy, ktorú diskutujeme o porušovaní ľudských e, práv e, pri ťažbe prírodných zdrojov. E, situácia vo Filipínach nie je dobrá, hlavne pre pôvodné eh, domorodé obyvateľstvo na Mindanao. Na Mindanao sú vystavení mnohým hrozbám vrátane eh, vražd a eh, zmiznutých osôb a nie je tam žiadna zodpovednosť a vieme o nespravodlivých procesoch. K Vietnamu poslal som list vietnamským orgánom o ohlásení, že Ehm, budú pokračovať s eh, výkonom trestu smrti od 27. júna 2013, kde 532 ľudí odsudených na trest smrti a 107 z nich eh, by eh, bolo rýchlo popravených. Tieto popravy teraz boli uneskorné, čo je pozitívny začiatok, no musíme tlačiť na túto tému vo Vietname k Spojeným Arabským Emirátom. Pamätáte sa, že sme mali uznesenie o tamojšej situácii. 17 ľudí bolo zatknutých a odsudených v hromadnom súdnom procese a e, tieto súdne procesy Medzinárodnej organizácie pre ľudské práva označili za e, hrubé porušenie spravodlivosti a tiež žiadajú medzinárodných pozorovateľov, aby sledovali e, tieto e, procesy, aby sa zúčastnili na pojednávanie, ale nebolo im umožnené zúčastniť sa na pojednávanie, takže spôsobujú nám tamojšie vývoj obavy a očakávame, že v oktobri budeme mať aktualizáciu situácie v Spojených Arabských Emirátoch tu na, na našom výbore. A nakoniec e, k oznameniam predsedu chcem povedať, že sme mali e, veľmi e, smutné výročie k Číne a k nepokojom na Xinjiang. Toto je ujgurský autonómny región. V 2009 bolo násilie proti ním a 5. júla je 5. výročie nasilných nepokojov a oni e, chcú pripomenúť e, verejnosti, čo sa stalo a keďže to e, viedlo k vážnym národnostným napätiam medzi Ujgrom a Hančíňanom a na oboch stranách boli obete. Teraz od apríla tohto roku sú ďalšie incidenty a násilie, ktoré boli v rôznych provinciách, miestach provincie Xinjiang. Podľa posledných eh, správ eh, niekoľko desiatok ľudí prišlo životy vrátane eh, policajtov aj civilov a viac ako 100 ľudí bolo zatknutých a BBC a AFP sa snažili podať správy o týchto udalostiach, ale výstup informácií z Xinjiang je prísne kontrolovaný, preto je ťažké overiť si podrobnosti o týchto incidentoch. A mm, čínske orgány e, zvýšili prítomnosť policajných a bezpečnostných síl v tomto regióne a súhlasím s vyhlásením EÚ, e ktorý vydal e, pán Dere, veľvyslanec EÚ v Číne, ktorý zvrazňuje, že je tu určite potreba riešiť e, práve príčiny týchto národnostných e, napätí, aby sa zabezpečila stabilita a prosperita v tomto regióne. E, stále máme obavy z dôsledku tohoto opakovaného násilia a vysokého počtu svojvoľných zatknutí. A my stále vedeme o tom konzultácie s Čínou a Budeme sledovať, ako sa tam rieši situácia Ujgurov. Toľko k mojim eh, oznamom predsedu a chcem povedať, že som mala veľa eh, stretnutí s obhajcami ľudských práv, ktorí prichádzajú do Bruselu pri iných eh, príležitostiach a som rada, že to robia, takže máme informácie z prvej ruky, ale tiež Ľutujem, že um, mám toľko požiadaviek um, na to, aby sa som stretli, že nemám čas e, so všetkými stretnúť, ale e, tiež e, to naznačuje, že prácu nášho výboru sledujú organizácie pre ľudské práva v rôznych štátoch a chcem pripomenúť, že toto zasadnutie sa vysiela na webe a Môžem povedať, že e, máme tiež e, poslucháčov a divákov, ktorí sledujú naše rozpravy na celom svete zo ľudskoprávnej scény. Teraz máme na programe prezentáciu štúdie o e, tvrdeniach o detskom bosoradstve a ľudských právach. Keď sme objednali túto štúdiu, tak na E, sa boli otázky, či naozaj máte e, na mysli bosoradstvo detí, pretože to je téma, ktorá je veľmi čudná. No bolo dobré, že sme sa dohodli, že budeme mať o tom štúdiu, pretože zistenia tejto štúdie tiež pomôžu túto tému dať na program ďalších e, orgánov pre ľudské práva. A máme tu autor štúdie profesora Karla Hensena, ktorý je profesor eh, verejného práva na útvare pre eh, detské práva na eh, Univerzitnom ústave Kurt Busch v Sione vo Švajčarsku. Vítajte. Vy tyčíte interdisciplinárne právo detí a tiež ste členom riadiaceho výboru Európskej siete ehm, pre detské práva. A potom je tu doktorka Roberta Rutiero. Ona príde a mám problém s tým, že mešká v doprave. Aj vy ste, aj vás zdržala doprava, no nevadí, ja som teraz predstavila profesorku a ďalšia doktorka Roberta Ruggiero, e, ktorý, e, ktorá sa zabrá ochranou detských práv z univerzity v Molise v Taliansku. Ona je vedecký spolupracovník útvaru pre detské práva univerzity, uh, Univerzitného inštitútu Kurt Busch v uh, Sione, kde uh, vedie kurz uh, o právach detí a tiež je vedecký koordinátor Európskej siete národných observatórií eh, detstva v inštitúte vo Florencii v Taliansku a eh, vedúci eh, učiteľ na univerzite v Padove a mm, možno aj ďalší experti prispejú do tejto debaty. Máme tu z UNICEFu pani Lila Peters z Bruselského úradu UNICEF a tá nám dá prehľad o práci, ktorá sa e, robí na túto tému hlavne v Afrike medzi vašimi organizáciami a mám tu potešenie vás opäť privítať e, a e, máme tu radi si vypočujeme niečo o Eh, vzdelávanie o eh, rovnoprávnosti. Potom je tu pani z eh, komisie z DigiDevco, ktorá bude riešiť súvislosť medzi finančnou pomocou Európskej únie, ktorá dáva Európs, ktorú dáva Európska únia v rámci rozvojovej spolupráce a ľudských právach. Potom takisto budeme hovoriť aj o problémoch, ako, sa, ako vlastne súvisia s implementačnými, implementačnými fázami jednotlivých jednotlivých rozvojových programov. Potom tu ešte máme Viktoriu Koriu. Neprišla ešte, bola včera na briefingu ohľadne Africkej únie, ale možno, že ešte teda príde na čas predtým, než príde na rad. Takže teraz začneme s pánom profesorom a takisto tu vidím, že už máme taký návrh tejto štúdie, my to tak vždy nazývame, ale v podstate je to už taká kompletná štúdia, ktorú vlastne aj vy máte vo vašich složkách predávam. Takže nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali. aby som sa chcel ospravedlniť za Robertu Rugiero, ktorá jednoducho príde až trochu neskôr počas nášho príhovoru. Chcel by som povedať, že ona vlastne bola tá, ktorá pracovala na tejto správe, ktorú máte k dispozícii. Takisto by som chcel stručne zosumarizovať túto správu. Máme sa obmedziť na 10 minút, možno, že to bude trvať trošičku dlhšie, než prejdeme cez tú správu. A možno úvodom by som takisto chcel povedať, že vlastne tá téma pre nás bola relatívne nová, pretože to je prekvapujúca téma, pozerať sa na čarodejníctvo u detí, málo kedy spájame túto tému s deťmi, ale ako náhle sa do toho už človek pustí, tak uvidíte, že sú to informácie a takže uvidíme, aký, eh, aký by výsledok týchto štúdie obvinenia týkajúcich sa čarodenstva u detí. Mali sme tu tri zdroje k dispozícii, takže pozrieme sa na odbornú literatúru, ľudské práva, takisto politiku Európskej únie, a teda dokumenty, čo s tým súvisia. To sme vlastne spojili aj s ostatnými informáciami na úrovni interdisciplinárnych štúdí. Z mojej biografie takisto viete, takisto moja kolegyňa Roberta, my učíme o ľudských, o ľudských právach z interdisciplinárneho pohľadu, takže my môžeme aj v tomto kontexte sa pozrieť na túto tému. Sú to napríklad aj s detskou prácou alebo deti vojaci. A pokiaľ ide o koncept týchto obvinení, pokiaľ ide o porušenie ľudských práv, tak tomu sa nevenuje veľká pozornosť, pokiaľ ide ten diskurs na úrovni EÚ alebo na úrovni občianskej spoločnosti. Ak sa pozriete na tieto informácie, tak vlastne cieľ našej štúdie môže byť obmedzený iba na to, že dáme k dispozícii nejaké základné údaje pre ďalšiu diskusiu. Ak by, ste chceli, ak by sme chceli mať viac informácií, empirická štúdie, ďalšie empirické štúdie by boli dôležité, aké to má teda vplyvy, aké to má dopady v jednotlivých krajinách, ako to súvisí s daným prostredím. Takže my sumari- dosumarizujem tento dokument, ktorý tu máme 5 častí, tie hlavné zistenia, pokiaľ ide o čarodenstvo u detí, aké sú tu rizikové faktory, po tretie, je to takisto otázka agentúr detí, e, budeme hovoriť aj o ľudských právach detí a stratégie, ktoré sa dajú prijať a na záver sa pozrieme na niektoré konkrétne kroky, ktoré vlastne boli z našej strany naformulované, taká bola požiadavka. Takže ak sa zosumarizujú tie základné údaje z literatúry, tak čo vlastne vieme o tomto probléme? Bolo to popísané predovšetkým v krajín, z krajina, v krajinách afrického kontinentu ako Angola, Demokratická republika, Kongo, Nigeria, Tanzánia, ale takisto aj iné krajiny z iných kontinentov ako Haiti alebo Pakistan, kde sme našli informácie, dokumenty o takýchto obvineniach týkajúci sa čarodejníctva u detí. Pokiaľ ide o tieto obvinenia, tak ich počet sa zvyšuje. Vo väčšine týchto krajín nie je žiadna systematická informácia k dispozícii, pokiaľ ide o počet dospelých alebo detí, ktoré sú takto obvinené. Takže nemôžeme ani, aj keď sme o to boli požiadaní a snažíme sa vyhodnotiť to formou štatistík alebo nejakých odhadov, pokiaľ je o konkrétne prípad, tak sa to jednoducho nedalo. Vidíme, že na celom svete máme veľké množstvo doktrín a náboženstiev, aj kresťanstvo aj iné náboženstva jednoducho veria v nadprirodzené sily a tieto, táto viera vlastne podľa nášho názoru nie je problematická ako taká, ale môže to byť výzva, ak to súvisí s nejakými obvineniami, ktoré vedú k vyšetrovaniu, a pokiaľ ide aj o fyzické a psychologické zneužívania. Môže to dokonca viesť aj k úmrtiu detí, ktoré boli takéto, takto obvinené na základe toho vyšetrovania, pretože nedávajú jesť, môžu ich byť a dokonca ich popalujú. Takže ako sme povedali na africkom kontext, kontinente, to skúmajú predovšetkým antropológovia a my sa snažíme sumarizovať práve tieto vedecké poznatky z tejto oblasti. Je treba povedať aj to, že nie sú to tradické, eh, tradické akty, nie je to niečo čo by súviselo s tradíciou. Je to niečo, čo je skôr novodobé. Ak sa pozrieme na informácie od Roberta Brejna antropologa, tak z roku 1970 máme informácie v Kamerúne, e, to bolo označené v prípade detí ako nový fenomén. Takže takéto informácie vlastne vychádzajú zo zmien e, po období kolonializmu. Takže nedá sa to vnímať v kontexte nejakej africkej tradície, ale, ale je to niečo, ako, čo by sme mohli nazvať podľa tohoto autora, autora novodobá tradícia, kde sa hovorí o najnovších tradíciách. A vlastne v rámci tohoto sme našli konkrétne odpovede, ktoré súvisia s vývojom spoločnosti. Takže ne, čo množstvo prípadov sú deti obviňované zo strany vlastnej rodiny alebo predstaviteľov církvy. Toto môžu byť nejaké nové církvy, ktoré sú tam tieto círky vznikajú na základe zakladateľov kňazov, ktorí hlásajú túto vieru a nie je to nejaké um, dlhodobé náboženské hnutie. Takže títo kňazi nemusia byť hlásatelia. Um, takže v týchto prípadoch sa vlastne rodiny oprav, obracajú na círky a chcú sa takýmto spôsobom zbaviť týchto detí. A takýmto spôsobom sa snažia nájsť riešenie pokiaľ interpretáciu mystického sveta. Predstavitelia cirkvi rovnako ako rodičia zohrávajú ambivalentnú úlohu a je to vlastne súčasť tohto problému, ale takisto aj veľká časť riešenia pre tento problém. Napríklad v Nigerii sme videli, že Save the Children e, spolupracuje s pastormi na to, aby sa zmenili nejaké správy, správania, pokiaľ ide o pastorov, ktorí praktizujú exorcizmus Takže exorcizmus nie je niečo tradicionálne v náboženstvách Afriky, ale dá sa to využívať ako nejaký liečebný proces, pokiaľ ide o zjednotenie rodiny. Niektoré z tých rizikových faktorov, ktoré tu máme, videli sme, že tie zmeny, ktoré súvisia s náboženstvami ako také, neposkytujú nejaké kompletné vysvetlenie, pokiaľ ide o množstvo týchto obvinení detí, pretože do tohoto spadajú viaceré kultúrne a ekonomické faktory. Sú tu kultúrne zmeny, ktoré vlastne prispeli k objaveniu sa tohto fenoménu v Afrike. Tieto sa týkajú systémových zmien, ktoré súvisia s, koloni- s kolonializmom, s náboženskými zmenami, ale aj, ako sme už povedali, tie letničkové církvy a mm, praktizovanie e, vierovýznania zo strany tých pastorov ako v tomto regióne. Pokiaľ ide o inštitúciu rodiny a pokiaľ ide o tento problém, tak je to jednoducho komplexné. Tieto obvinenia z čarodeníctva, to je predmetom štúdie, kde sme sa sústredili pre všetkým aj na koncept detstva a um, agentúr, ktoré sa sústredia na deti. A treba povedať, že sa zistilo, že sú tu deti, ktoré jednoducho znášajú násilie zo strany dospelých a na základe týchto obvinení. A treba povedať, že tieto deti sú vlastne deti, ktoré sú na jednej strane ob... na jednej strane sú tie, ktoré trpia, na jednej strane sú vlastne tie, ktoré ako keby uh, vytvárali tento, tento problém. Takže treba povedať, že tieto deti nie sú iba pasívnymi obeťami v kontexte situácie, v ktorej sú, ale sú jednoducho aktívnym subjektom tejto reality. To, že sú obeťou, to je iba súčasťou toho obrázku alebo toho celkového kontextu a vidíme, že zohrávajú aktívnu úlohu a treba ich vnímať ako sociálnych aktérov v kontexte tohto, tejto spoločnosti a vlastne sú zodpovedné za vlastné kroky. Ale ak sa pozrieme na tento fenomén a jeho nárast v Afrike, Demokratickej republiky Kongo, tak, Kongo, tak to súvisí v podstate s týmto problémom. Tento fenomén, ktorý sa tu objavuje, treba povedať, že deti zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide aj o ekonomický rozmer. Takže to, že je čarodenník, dieťa, že je čarodenník, tak to je určitý proces emancipácie. Deti a mladí ľudia v podstate týmto spôsobom využívajú čarodejníctvo, alebo to, že sú čarodejníkmi, čarodejnicami, tak to využívajú na to, aby sa vymanili nejako z tej hierarchickej spoločnosti empirické štúdie ohľadne tejto témy, ako napríklad deti postihnuté e, vojnovými konfliktami alebo deti na ulici, e, objasnili to, že aj táto situácia, tento kontext, ak chceme pochopiť situáciu detí, tak nemôžeme ich vnímať iba ako pasívne obete tohto kontextu. Ak chceme skutočne vnímať túto realitu v širšom kontexte, tak musíme zobrať do úvahy aj komplexnú situáciu, ktoré tieto deti čelia a vlastne aj to, čo prevádzkujú ak sa pozrieme na ľudské práva detí a stratégie, ktoré sú možné v tomto kontexte, videli sme predovšetkým na úrovni dokumentov OSN, videli sme, že OSN inštitúcie sa venovali tomuto fenoménu, robili osvetu a e, obvinenia týkajúce sa čarovných stavov detí, treba povedať, že sa interpretuje viacerými spôsobmi. Hovorí sa tu o porušovaní občanských e, práv detí, napríklad, napríklad zneužívanie detí alebo týranie alebo pokiaľ ide o tradície, ktoré vlastne sú škodlivé pre zdravie detí. Takže viaceré tieto rámce, ktoré máme k dispozícii, na základe ktorých sa e, venujeme tomuto problému, tak naznačujú, že to jednoducho súvisí s ľudskými právami. Ale takisto to súvisí aj s nedostatkom informácií, ako naložiť s týmito informácií, ktoré máme, ale ako si to vlastne e, zasadiť do kontextu ľudských práv a detí e, v spoločnosti perspektívy emancipačného hľadiska detí v spoločnosti treba povedať, že sú viaceré možné interpretácie a treba povedať, že v tomto kontexte vlastne deti a mladí ľudia uh, sú stredobodom tohto problému a čarodejníctvo ako také vlastne je fenomén, ktorý s týmto rámcom súvisí. Otázka, ktorá tu je, je tá, že ako môžeme vlastne reagovať na túto situáciu, ako môžeme reagovať na tieto konkrétne konsekvencie v prípade detí, ktoré sú obeťami, aj v kontexte tej práce, ktoré vlastne deti robia, či už teda vo svoj prospech, alebo e, sú potom neskôr tým postihnuté na základe tých obvinení. Ďalší bod, ktorý s tým súvisia, ktorý je prekvapujúci, ak sa pozrieme na konkrétne dôkazy, že aký je vlastne dopad konkrétnych krokov. A Zatiaľ nemáme žiadny dôkaz, pokiaľ ide o nejaký vplyv zo strany, z tretej strany, ktorý by sa snažili riešiť problém takýchto obvinení. Takže pokiaľ ide o takéto zásadné kroky, tak ako som povedal, súvisí to s komplexnosťou tohto fenoménu. Treba sa pozrieť všetkým na lokálny kontext, kultúrnu realitu. Ja som povedal, že to je skutočne veľmi komplexné a táto informácia o všetkom sa jednoducho ťažko pretaví do konkrétnych akcií sú tu viaceré programy, ktoré boli urobené na lokálnej, miestnej úrovni a snažia sa týmto posilniť tú solidaritu s obeťami a nesnažia sa riešiť nejakú situáciu z externého hľadiska. Takže skôr sa uberajú cestou nejakej solidarity a nie súcitu. Na záver nejaké odporúčania, pokiaľ je konkrétne kroky, ktoré by sa mohli rozpracovať na to, ako by sa dalo tomto problému pomôcť. Takže na základe týchto obvinení sme zistili, že je tu potreba externého zasahu zo strany Európskej únie, Európskeho parlamentu, všetkým v súľade s Európskym záväzkom, pokiaľ ide o plnenie e, dohovoru o ľudských právach. Takže takýto dohovor vlastne je tu na to, aby podporoval práva detí a mladých ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o ohrozenie detí na fyzickej alebo psychickej úrovni. Tento dohovor hovorí aj o právnom rámci, ktorý vlastne hovorí o medzinárodnej spolupráci práve pokiaľ ide o ľudské práva. Zo všetkých týchto informácií tu máme viaceré odporúčania pre Európsku uniu, pre Európsky parlament, môžeme ich identifikovať a neskôr môžu slúžiť ako predmet pre ďalšiu diskusiu. Takže týmto vlastne teraz môžem odovzdať slovo ďalšiemu rečníkovi. Takže z tých deviatich stratégií, ktoré sme v tomto dokumente identifikovali, možno sumarizovať tých 5 hlavných a tie sú skutočne dôležité. Poprvé, na to, aby sme e, išli nad rámec nejaké charitatívne aktivity, treba integrovať e, tú myšlienku, že deti sú stredobodom takýchto konkrétnych krokov, ktoré by mohla zohrať Európska únia, mali by zohrať aktívnejšiu úlohu v tomto programe. Takisto aktéry miestnej komunity by mali byť zaangažovaní systematickejšie na to, aby podporili podporili spoluprácu na úrovni rodiny. To by si vyžadovalo veľký dôraz pre všetkým participáciu detí v tomto procese, pokiaľ ide o výmenu informácií s medzinárodnými partnermi, pokiaľ ide o riešenie toho problému obviňovania detí z čarodeníctva. Európsky parlament a komisia by mali spolu s radou a SVČ by mali uplatniť princíp nadnárodnej spolupráce, pokiaľ ide o podporu a obhajobu základných detských práv. V tomto zmysle vlastne tu bola vypracovaná aj ročná správa, pokiaľ ide o stav alebo situáciu detí, ktorá bola vlastne predmetom verejnej diskusie a, a bude to zaangažovaná aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Európsky parlament by mal podporiť komisiu a Európsky službu pre vonkajšiu činnosť, aby sa sústredili predovšetkým na tento problém vo všetkých jednotlivých politikách na základe už spomínaných princípov. Takže tento temati- toto tematické zameranie, pokiaľ ide o detské práva, by malo vychádzať k tomu, aby každé generálne riaditeľstvo skutočne bolo zacielené a zamerané na problém práv detí. Na to, aby sa monitoroval ďalší vývin situácií alebo nových politik, pokiaľ ide ľudské práva, Európske práv, Európsky parlament by mal preskúmať, ako Európska únia môže byť súčasťou CRC a týmto spôsobom vlastne môže e, predkladať Európsky parlament neskôr aj výročné správy tejto organizácii. Pokiaľ ide o konkrétne zistenia, konkrétne informácie, e, mohli by poslúžiť aj pokiaľ ide o financovanie ďalšieho výskumu, akademického vzdelávania odborníkov pre túto problematiku. Európsky parlament takisto mal podporiť integráciu jednotlivých cieľov, pokiaľ ide o podporu a ochranu práv detí Malo by to byť integrálna súčasť celkovej zahraničnej politiky Európskej únie. Pokiaľ ide o mierový kontext, eh, tak aj v tomto kontexte to zohráva dôležitú úlohu. To sú tie hlavné body, pokiaľ ide o konkrétne možnosti zase Európskej únie, ktoré súvisia s témou týkajúcej sa čarodenictva u detí. Takže mali by sme vytvoriť nejaký politický dialog a sociálne aktivity na to, aby sme aktivovali takúto diskusiu ohľadne takýchto negatívnych vplyvov, takýchto obvinení. Takže to je zhruba taký sumár toho dokumentu, ktorý ste dostali k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán profesor. Myslím si, že teraz môžeme pokračovať s pani Pieter z UNICEFu a všetky tie odporúčania, ktoré ste spomenuli, že Európsky parlament mal vlastne usmerne to, čo Európska únia by mala robiť, tak ja si myslím, že to vlastne si v istej miere vypočujeme aj zo strany pani Marčety, ktorá nám povie, ako ďaleko môže parlament v tejto oblasti zajsť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za prizvanie aj Unicef. Je to vlastne po druhý krát, čo máme príležitosť v Európskom parlamente diskutovať o porušovaní ľudských práv, teda detských práv v tomto kontexte. Prvé nás oslovila pani Kaiser, ktorá zorganizovala stretnutie, a to bolo ešte v roku 2011 kde sme sa vlastne tejto téme venovali. A chcela by som sa poďakovať vášmu výboru za to, že ste takúto štúdiu si vyžiadali. Táto štúdia je skutočne veľmi komplexná, obsažná a možno namiesto toho, aby som sa venoval nejakej prezentácii, tak by som mohla reagovať na niektoré tie zistenia tejto štúdie tým, že vlastne pôvod nie je afrického charakteru, ale pôvod vlastne je v Európe, bolo to importované zo strany Európanov do Afriky a častokrát sa to uplatňovalo aj v Latinskej Amerike, aj v Severnej Amerike. Takže vieme, že tieto tradície vlastne pochádza, bolo by pre nás dobre vedieť, odkiaľ vlastne tieto tradície pochádzajú, pretože by sme lepšie vedeli, ako sa vysporiadať s týmto problémom napríklad v subsahárskej Afrike, obzvlášť, ale napríklad aj na Haiti, ako tu vlastne už bolo na to poukázané v rámci tej štúdie, pokiaľ ide tento problém. Takže to je podľa nášho názoru veľmi dôležité a mali by sme si uvedomiť, že toto nie je iba nejaká africká tradícia. Čo sme vlastne pripravili? Ja by som vám chcela ukázať teraz mapu a povedať, že prečo sa vlastne sústredíme na Afriku, pretože tu sa vlastne UNICEF snaží riešiť tento problém. A ako vidíte, vlastne toto pokrýva väčšinu subsahárskej Afriky a týka sa to aj takých krajín ako napríklad Južná Afrika, kde vlastne e, sa tento problém, fenomén rozšíril za ostatné roky. Zatiaľ nemáme žiadne štatistické údaje k dispozícii. Je veľmi ťažké vyspierať sa s týmto problémom a riešiť to prostredníctvom dialogu s miestnymi vládami. Takže to doteraz bola skutočne veľká výzva pre nás, pre UNICEF a treba povedať, že bohužiaľ aspoň my na úrovni UNICEFu to vnímame ako negatívnu, negatívne, negatívny problém. Je to ako napríklad vynotené manželstvo medzi deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne sa to uplatňuje zo strany politických predstaviteľov, zo strany náboženských predstaviteľov. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme to prezentovali ako negatívny negatívnu prax, ak chceme sa tomuto problému venovať a chceme zabezpečiť nejakú zmenu. Takže som skutočne rada, sústredím s autorom, že sa ešte neurobilo dostatočne v tomto probléme, ale treba skutočne učiniť zadosť tomu, čo sa urobilo, v zmysle, aby sa tento problém pomenoval aby sa potom mohli venovať tomuto problému také organizácie ako Európska únia alebo UNICEF. Treba povedať, že tieto organizácie investovali veľmi veľa pre všetkým do oblasti vzdelávania. My vieme, že čím menej sa investuje do pokým sa neinvestuje do vzdelávania, tak to má takéto výsledky. A to súvisí s tým, že deti, ktoré praktizujú čarovníctvo, tak častokrát nemajú prístup k vzdelávaciemu systému. Buď ich opustia rodičia, alebo žijú teda na uliciach, ako vlastne povedal aj autor tej štúdie, ale jedno z tých kľúčových pre, prevenčných opatrení je, že videli sme tu predovšetkým zlepšenie situácie, keď vláda investovala do riešenia tohto problému. Takže Takže tie krajiny, kde vedie EÚ silný dialog v oblasti vzdelávania s národnými vládami, sú tie krajiny, kde vidíte nárast e, detí navštevujúcich školy a aj opušťanie tejto praxe. To znamená, že v e, rozvojovej spolupráci musí mať vzdelávanie prioritu. Po druhé, UNICEF a DEFCO posledné tri roky e, vypracovali program na riešenie škodlivých postupov, takže sú tu veci, ktoré môžeme robiť a s pomocou DEVKO sme vypracovali stratégie, model na riešenie tohto problému. Je to model riešenia, ktorý zahrňa oblasť e, legislatívy. Mnoho krajín už prijalo zákony, ktoré zakazujú čarodejníctvo, čo je dobre, ale táto legislatíva sa nevykonáva. A k tomu by som potom ešte povedala neskôr niečo o systéme spravodlivosti. Ďalšia súčasť modelu je podpora práva na prístup k vzdelávaniu a sociálnej ochrane. A tretie je zvyšovanie povedomia v obci, v komunite to sú tie stratégie, ktoré musíme robiť spoločne s ostatnými partnermi, s občianskou spoločnosťou, aby sa realizoval model, ktorý bol vypracovaný s pomocou EÚ. To je model, ktorý rieši e, odstránenie škodlivých postupov, praktik, vrátanie čarodejníctva. Marina má k tomu určite čo povedať. Ďalšia vec, ktorú sme robili, ktorú robíme, je tá, že mnoho detí, ktoré sú obeťou čarodejníctva, jednoducho neexistujú. Nemajú meno, nemajú identitu. Áno, neurobilo sa dosť, avšak som rada, že môžem povedať, že v subsaharskej Afrike došlo k veľkému ťaženiu zo strany vlád, aby zabezpečnú občianskú registráciu keď začnú registrovať všetky deti, budeme môcť dokázať, ktoré deti sú obeťou. A som veľmi rada, že môžem povedať, že vďaka iniciatíve komisára Pibalksa UNICEF a komisia podporujú veľkú iniciatívu Africkej únie na podporu detí a zatiaľ sa zameriavame na 6 krajín v rámci partnerstva a dúfame, máme napríklad takýto program v Nigérii, kde sa robí, e, ale dúfame, že sa nám podarí toto rozšíriť, vytvoriť dostatočnú masu, ktorá bude motivovať aj ďalšie vlády, aby sa zaoberali týmto problémom. Pretože ak chceme pomôcť deťom, musíme vedieť, kto sú a či existujú. A jednoducho dnes neexistujú. Takže pracujeme na tejto oblasti. Pokiaľ ide o to, čo povedali autory správy na tému toho, že by sa mohlo urobiť oveľa viac v oblasti politického dialogu. S tým súhlasím. A vy ako poslanci máte tú výsadu, že sa môžete zapájať do politického dialogu s národnými vládami a s parlamentmi a ja si myslím, že čím častejšie budete hovoriť o čarodejníctve, tak sa nezameriavajte len na škodlivosť e, čarodejníctva. Treba sa zamerať na riešenia. Ak chcete, aby vlády v subsahárskej Afrike riešili túto problematiku, musíte prísť riešeniami, ako napríklad že čo robí vláda pre tie najchudobnejšie deti, čo robí vláda preto, aby zabezpečila, že všetky deti chodia do školy pretože čím viac sa budeme na toto zameriavať, tým pravdepodobnejšie sa budete môcť zapojiť do dialogu na riešenie tohto problému. Ďalšia vec, ktorá by mohla byť užitočná, je že európske delegácie vo všetkých afrických krajinách by mali pripraviť európsku stratégiu o ľudských právach a v tejto stratégii by bolo fajn, keby všetky delegácie E, sledovali niektoré z týchto povinností, ktoré majú vlády vykonávať. To je vo výbore pre práva dieťaťa. Ak si pozriete správu výboru pre také krajiny ako Čad, Mali, Nigeria, tak budete veľmi prekvapení, že jeden zo záverov výboru pre práva dieťaťa je, že treba vyzývať e, vlády, aby podporovať vlády, aby to začali riešiť Takže je tu taká oblasť, kde môžete problémy riešiť a cieľom je, aby sa EÚ proaktívnejšie zapájalo do tohto problému, do tohto riešenia, aby sa CRC riešilo v tých krajinách, teda tie charta práv dieťaťa riešila v tých krajinách, kde e, je to potrebné. A posledná téma je justícia. Chcem povedať, že mnoho vlád urobilo veľa prijalo legislatívu. Som veľmi rada, že môžem povedať, že najmenej 12 krajín dnes už má v subsárskej Afrike legislatívu, ktorá hovorí, že čarodejníctvo je nezákonné. To je dobre, ale čo je výsledok e, legislatívy, je, že došlo k viktimizácii, pretože jednoducho nie je tu systém, ktorý dokáže primerane reagovať na potreby dieťaťa. Čo sa teda stalo? dieťa je nútené k čarodejníctvu, takže je najprv sa hneď stane obeťou. Po druhé, keď je potom zachránené z čarodejníctva, skončí vo väzení. A kým je vo väzení, veľmi často sú to chlapci a dievčatá, tak toto dieťa nemá žiaden prístup k spravodlivosti, žiaden prístup k, k slušnému zaobchádzaniu a dochádza často k dvojitej e, viktimizácii, pretože čarodejníctvo je škodlivá prax a keď dieťa e, má tú odvahu, že doš, povedať, že má takú tú, že sa na tomto podielalo, sa veľmi často dostane potom takéto dieťa miesto po, e, odmeny do väzenia, kde ho mučia, bijú a podobne. Áno, je tu teda legislatíva, ale legislatíva by mala byť e, prevedená do primeraných ochranných opetrení na ochranu detí, ktoré sú v systéme spravodlivosti. A deti by nemali byť videné ako pachatelia, ale ako obete. Ďakujem. Ďakujeme aj za veľmi dobré odporúčania. Sú tu aj kolegovia, ktorí pracujú v NCP oblasti a to sa veľmi teším, že môžeme tieto výsledky spoločne zdieľať. V sobotu ideme do Africkej únie a stretneme sa tam s komisárkou a viem, že jedna z jej preferencií je ona je predsednička tohto výboru, to sú práva detí a žien a určite jej chcem zobrať túto štúdiu a uvidíme, kam to povedie. Bolo to veľmi zaujímavé si vypočuť tieto pripomienky, ale musím požiadať, aby predstavitelia inštitúcií boli veľmi struční, keď nás budete informovať o tom, ako pracujete a čo ste už zahrnuli do svojej práce. Pani Marčity, DGDFko, e, Útvar pre ľudské práva. Ďakujem, pani predsednička a ďakujeme za túto štúdiu, ktorá je veľmi informatívna, veľmi zaujímavá. Je to prvé, čo máme, prvá vec, čo máme v takéhoto druhu k dispozícii. Komisia pracuje najmenej od roku 2007 na podpore a ochrane práv dieťaťa v rámci svojich vonkajších aktivít a dodržiavame, e, držíme sa práve materiálov a charty, ktorá e, e, definuje práva dieťaťa. To sú všetko dobré nástroje. V roku 2008 sme vydali oznámenie, ktoré sa týka detí v našich vonkajších vzťahoch, ako aj akčný plán, kde sme definovali hlavné zásady a priority a politický rámec, ktorý potrebujeme dodržiavať na podporu práv dieťaťa a v rámci nástrojov, ktoré máme k dispozícii, je Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ktorý venuje asi 11 miliónov eur na ochranu práv dieťaťa v rokoch 2007 až 2011. A len aby ste vedeli, Mali sme niekoľko projektov v Burundi a v Ugande, ktoré sme financovali. Tie sa týkali čarodejníctva napríklad deti, ktoré sú albíni, sa považujú za čarodejníkov len preto, že sú albíni. A máme konkrétne aktivity na miestnej úrovni, ktoré sme začali na ochranu takýchto detí a presadzovanie ich práv. Taktiež investujeme máme program e, investície do ľudí. Tam sme mali 80 miliónov eur na ochranu a presadzovanie práv dieťaťa. Poslednú výzvu sme začali minulý rok, tá bola 40 miliónov eur a zamerajavala sa na akékoľvek porušovanie práv dieťaťa kýmkoľvek najmä v tom prostredí, ktoré by mali deti chrániť čo najviac, ako sú komunity, rodiny a podobne. Ešte sme to nevyhodnotili celkom. Dostali sme viac ako 800 návrhov. Chceli by sme financovať asi 400. A ja neviem, eh, ktoré budú vybrané, ale viem, že čarodejníctvo je jedna z kľúčových tém. My sme financovali aj projekt registrácie detí. To je to prvé právo. Nie, právo na identitu je prvé, prvé právo dieťaťa. A presadzujeme, pripravujeme s UNICEFom aj súbor nástronov pre zahrnutie práv dieťaťa do všetkých tém, do všetkých politík Európskej únie. Bude to takmer, už je to takmer hotové, koncom roka to vydáme elektronicky a budeme aj školiť o tom, ako sa s tým má pracovať. Takže viaceré odporúčania, ktoré prezentovala táto správa komisii a EÚ, sú veci, ktoré už realizujeme. Už školíme našich kolegov z delegácií a o, e, o tom, ako chrániť a presadzovať práva dieťaťa potom máme malú skupinu, ktorá sa venuje právam dieťaťa na úrovni komisie, kde sa snažíme harmonizovať naše politiky aj z pohľadu práv dieťaťa. A napokon máme aj možnosti online školení pre, na presadzovanie práv dieťaťa. Preto chcem povedať, že my budeme pokračovať v týchto aktivitách v čo najväčšom možnom rozsahu. Ďakujem. Ďakujem. Autori správy sú tiež veľmi radi, keď počujú, že ste už zaintegrovali mnoho z toho do svojej praxe. Vítam vás, pani Rukiero. Nemáme veľmi času, ale a zda budete môcť odpovedať potom na otázky. A napokon pani Korea z IAS z vonkajšej služby a máte nový akčný plán 90a, kde, sa má, e, kde je e, zmienka o adresnej kampani na ochranu práv dieťaťa vrátane boja proti čarodejnictvu. Takže je to veľmi zaujímavé a e, radi si vypočujeme, ako máte zahrnuté potláčanie tohto obvinenia z čarodejníctva u detí. Ďakujem všetkým, ďakujem za slovo, ďakujem všetkým za prípravu tejto správy o detskom čarodejníctve. Táto štúdia zatiaľ nezískala dostatočnú pozornosť, ale nám určite pomôže, teda je to téma, ktorá nezískala zatiaľ veľkú viditeľnosť, ale tá správa nám pomôže zvýšiť povedomie. Pokiaľ ide o dnešnú problematiku. Diskutovala som, preverila som si túto tému s mnohými kolegami z e, ústredia, ako aj z delegácií, aby som vedela, čo robíme konkrétne v tých krajinách, ktoré sú v správe spomínané, ako Centroafrická republika, Tanzania, Nigeria. Je to téma, ktorou sa zaoberáme v komunikácii s vládami, s úradmi hovoríme o čarodejníctve všeobecne, nielen špeciálne o deťoch. V Nigérii nás e, delegácia informovala o tom, že, že i keď prišli s mnohými návrhmi na ochranu dieťaťa a navrhujú projekty, nedošli žiadne žiadosti a žiaden záujem o projekty v tejto oblasti. V každom prípade v subsaharskej Afrike Krajiny ako Mina alebo Angola e, sú krajiny, kde mnohé naše opatrenia sú zahrnuté v rámci aktivít ochrany dieťaťa pred násilím. A pokiaľ ide o naše vzdelávacie problémy alebo programy sociálnej ochrany, to je e, otázka Beninu, tak E, tam máme takýto program na ochranu dieťaťa, vrátanie sprav- e, spravodlivosti a čarodejníctva. Ako ste spomenuli, máme naozaj akciu v rámci strategického rámca pre ľudské práva. Pripravujeme kampan tento rok. Ešte stále sme v počiatočnej fáze, aby sme zistili, na čo sa môžeme zamerať. Je to určite téma, ktorá by sa mohla zvážiť. Možno nie len ako jediná téma, ale bolo by možné umožniť delegáciám, aby si to vybrali ako prioritu. Takže pokiaľ ide o naše stratégie v oblasti ľudských práv pre krajiny, vo vyše 60 krajinách na svete sú práva dieťaťa prioritou, najmä v kontexte e, násilia voči deťam, e, vrátane čarodejníctva. Na medzinárodnej úrovni sme mali teraz v e, Rade pre ľudské práva prelomovú rezolúciu o albinizme. Neviem, či ste si to všimli. Je to prvé, prvá rezolúcia v Rade pre ľudské práva o albinizme a informovali sme o tom našich partnerov v Burundi, v Tanzánii, v krajinách, ktorý, kde je tento problém aktuálny. A ja sa postaram o to, aby túto štúdiu dostali moji partnery v našich partnerských krajinách a súhlasím s tým, že musíme info- viac informovať a viac sa dozvedieť, získať viac dôkazov. A pokiaľ ide o dôkazy, mám otázku pre, na autorov štúdie. Na, súvisí to s tým, že kde dochádza k tejto praxi Zatiaľ máme informácie zo štúdií UNICEFu, napríklad, že sa to rozširuje v subsárskej Afrike, ale nemáme žiadne informácie o krajinách ako Pakistan napríklad. A hovorili sme s našou delegáciou v Pakistane, ktorá pracuje s UNICEFom, kanceláriou UNICEFu, ktorá zodpoveda za túto krajinu a nikdy nepočuli o žiadnych prípadoch detského čarodejníctva a povedali, že je to niečo, čo by bolo v Pakistane veľmi prekvapivé. Taktiež sme hovorili s našimi partnermi v Latinskej Amerike a boli prekvapení, že sme sa ich na to vôbec pýtali. Takže mňa by naozaj zaujímalo, že ako ste sa dostali k týmto špecifickým prípadom v krajinách, o ktorých my nevieme, že dochádza k takýmto aktivitám. Takže to je aj prvá otázka, ale skôr než vám dám e, e priestor na odpoveď, ešte by som najprv poprosila poslancov, aby sa vyjadrili. Najprv je to pani de Kaiser. Ďakujem veľmi pekne. E, dovolte, aby som vás všetkých pozdravila a poďakovala sa za zorganizovanie tohto e, dopoludnia. Veľmi sa teším, že sa tu znovu stretávame. Teším sa, že, sme sa, že sa zaoberáme touto témou násilia voči deťa, deťom a čarodejníctva, detského čarodejníctva. E, máme mnoho vedeckých prác a chcem povedať, že existuje už mnoho vedeckých prác na túto tému, kde existujú vedecké údaje, štúdie vykonané v teréne a ich výsledky a UNICEF bol tiež zastúpený a potom aj tie regionálne organizácie, ktoré pracujú na, na mieste, veľmi otvorene, úprimne ste povedali, že že ste urobili vlastne takú inventúru toho, čo je k, k dispozícii, ale nerobili ste vlastný terénny výskum, len ste skompilovali to, čo už existuje. A to aj vysvetľuje niektoré veci. Hovoríte, že chcete opustiť tento charitatívny priestor a že sa chcete zaoberať touto problematikou z iného uhla. Ale keď si pozrieme údaje z terénu, tak vidíme, že aj keď sa tieto deti samé vnímajú ako čarodejnice alebo čarodejníci, a túlajú sa mestom alebo hovoria, že tam teda lietajú, že napriek tomu sa stávajú e, obeťami surového násilia, ktoré môže viesť až k ich smrti takže sú vlastne obeťami systému a to treba niekde povedať. Ja to vidím vlastne tak, ako to zobrazila pani Pites. Máme tri prípady. Sú to poprvé deti, ktoré sú označené kvôli albinizmu, alebo deti, ktoré sa narodili ako dvojčatá, alebo z nejakého iného dôvodu, ktoré sú obviňované z toho, že sú čarodejníci. Potom sú to deti, ktoré sú odmietané, lebo majú nejakú chorobu. Napríklad v Demokratickej republike Kongo bolo dieťa, ktoré malo epilepsiu a bolo jednoducho vyhodené na ulicu. Ešte zrejme bola aj tehotná v deviatich rokoch svojho života. Takže potom, ja neviem, znásilnenie určite preto otehotnila surové, surové to je ďalšia kategória. A potom sú to tie deti, ktoré jednoducho sú odložené svojimi rodinami, pretože sú chudobní. A rodina potom povie, tieto deti už nedokážeme živiť. A to je zamienka, aby sa deti zbavili. A to sú tie tri veľké kategórie. A najmä tá posledná, kde je ekonomická situácia rodiny dôvodom, to je tiež zahrnuté, ale vidíme náraz práve v tejto skupine. A to sa stáva stále častejšie. A k tomu, čo teraz môžeme urobiť e, k e, téme ochrany detských práv, myslím si, že e, ja som tu trošku posadnutá touto myšlienkou, no mám tu ešte otázku na Damus RD. E, určite nemôžete podporiť všetky organizácie, ktoré e, konajú na mieste, no stretli sme ľudí, e, ktorí sa pokusili robiť všetko možné, aby sa postarali o to, že deti, ktoré um, boli uh, obete aj cirkevných organizácií, aby uh, mohli ísť pred súd, aby uh, mohli požiadať o súdne konanie, to je samozrejme ťažké, nemajú prostriedky, nemajú prístup a tiež e, sú e, vystavené e, zastrašovaniu, ak sa o niečo také pokusia. Preto vyzývam, aby tak takýto spôsob e, škodenia deťom a ich zneužívania bol zastavený a aby tiež sme sa postarali o to, aby mali nejakú formu, ako sa dovolať práva, e, pretože e, cirkevné organizácie sú prakticky nedotkutelné, pretože napríklad pomáhajú politikom pri volebných kampaniách a preto sa ich nikto nedotýka. Pán Tenok. Ďakujem. E, je to e, veľmi znepokojúce, keď som sa dopočul o tejto správe. A e, nie je to len v pocárskej Afrike, teraz sú tu aj isté izolované prípady, o ktorých bolo informované v Spojenom kráľovstve. Bol prípad, že bolo sťaté dieťa afrického pôdu, ktorý, ktoré bolo predmetom ľudskej obety. A nejakého rituálu a e, toto bolo strašný prípad a e, naznačovalo to, že e, tu je pašovanie detí, ktoré sa privádzajú za tieto účely do svojho kráľovstva a pokiaľ len tak vyšetrovanie tohto prípadu neviedlo k obvineniu a odsudeniu ľudí, ale ja chcem povedať tej um, pani z tomu, e, že e, nie sú dôkazy o bosoradstve e, v Latinskej Amerike. Ja často chodím do Latinskej Ameriky a je tam zjavné bosoradstvo v Brazílii aj na Haiti a ťažko veriť, že deti sú to ušetrené. Vy ste spomenuli, že naša zahraničná služba tvrdí, že v Nigérii nie sú žiadni príjemcovia, ktorí predkladajú ponuky e, na výber vykonanie v projektoch, ktoré by e, realizovali kampane proti týmto strašným praktikám e, bosoradstva. Ja sa chcem opýtať, že či je to kvôli nezaujímavo, kvôli tomu, že deti sa boja, že ak by takéto projekty realizovali, tak boli byť sami cieľom útoku. No, budú musieť byť potom veľmi a odvážni, pretože ak budú sami obvinení z toho, že sú bosoráci, tak môžu byť sami um, predmetom útokov a uh, vy ste hovorili o tej rezolúcii, neviem, či to bola Rada pre ľudské práva alebo um, ktorý orgán uh, ju vydal, ale my sme mali debatu v Európskom parlamente o uznesení minulý rok, uh, nepamätám sa presne, v Strasburgu o uh, albinizmu a neviem, či e, to boli len deti v niektorých častiach Afriky, kde je žiaľ albinizmus e, bežný a bolo tu uznesenie a bolo e, tam podpora voči tomuto uzneseniu a chcem teda povedať, že parlament sa už venoval tejto tragickej veci a mali by sme zistiť, e, aké, aký je v tom vývoj. Dobre, niekto ďalší sa e, nehlasí. Potom je tu tiež otázka, že v tejto štúdii dávate súvis medzi e, nárastom e, tvrdenia o detskom posaradstve a e, nárast týchto letničkových církev. Neviem, ako sú tieto organizované a majú e, nejakú sieť kde e, môžeme e, zistiť nejakú formu e, vládnutia, riadenia a môžeme nejako osloviť tieto cirkvi, aby sa vyjadrili, či sú za to zodpovedné. Neviem, či dokážete odpovedať na tieto otázky, no žiadam vás, aby ste hovorili stručne. Oba, obaja vystúpite? I think the most difficult thing... Myslím, že to je najťažšie na tejto štúdii aj na ďalších e, témach a chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedala pani de Kaiser. A tiež k tomu, čo UNICEF hovorí, je tu e, tá otázka, e, že sa e, niekto obvinuje z bosoradstva. Ja nie som antropológ, nerobili sme tú výskumnú prácu v teréne, pani Roberto, ale ja pracujem s antropologmi na mnohých témach a musím povedať, e, že e, to je veľmi dôležité. My sa snažíme dať antropologické dôkazy do tej správy a e, to dať do súvisu s touto správou, aby sme doplnili niektoré z týchto skúsenosti, ktoré sme mali s učencami, ktorí robili výskum v v tejto oblasti. Dôležité je e, samozrejme e, to zasadenie do rámca, um, pretože e, to sedí s našimi štandardami ľudských práv, ale uh, nesúvisí to a nezhoduje sa to s miestnym e, pochopením tohto javu. Ja chcem požiadať, ako som to videl pri iných témach, je to napríklad aj vec e, sirot, pretože deti, pre deti rodičov, ktorí zomreli na AIDS, e, pretože si myslíme, že e, to je strašné, chcem do toho zasahovať. S týmito deťmi sa obchodujú a ide o to, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sú um, pod zaťažou a ktorých e, práva sa porušujú, takže otázka je, ako to zasadím do rámca v oblastiach, kde zasahujeme. Takže um, e, tvrdenia o detskom bosoradstve, keď začneme s e, touto praxou, tak potom e, musíme brať e, do úvahy aj realitu, ktorá tam existuje. Napríklad niektoré deti sami sa prezentujú ako bosoráci, lebo si myslia, že sú silnejší. Nie je automaticky zlé byť bosorákom, alebo môžete praktizovať e, postupy, ktoré nie sú škodlivé a ktoré dokonca môžu byť chránené na základe e, slobody vierovýznania. Ale ide o to, že e, intelektuálne v debate o detských právach všeobecne musíme myslieť na to, ako vnímame tieto veci v kontexte a ako pracujeme v teréne, že či sú to obete násilia alebo či sú to obete práv a otázka je, ako budeme zasadať do kontextu tieto veci aj v súvislosti so zisteniami e, o, miestnych, e, o miestnom ponímaní týchto tém. Dáme si slovo Roberte. Um, k tým informáciám o štátoch, e, ktoré E, sa týka Latinskej Ameriky, tá už povedal pár informácií, Pakistan bol ďalší štát, e, kde sa o tom hovorí. Informácie o týchto e, témach v týchto štátoch sú k dispozícii. Musím to opäť povedať. V správe DUNI komisie o utečencoch, pretože je to zjavné v procese presídľovania ľudí, ktorí utekajú z ich štátu z rôznych dôvodov. Takže keď nastane kolaps e, sociálnej rodinnej štruktúry, tak e, sa to uvoľňuje presídľovaním a tým procesom e, úniku zo štátu. Takže keď toto je napríklad zdroj informácie o tomto jave v Pakistane, k africkej diaspore a fenoméne obvinení z e, detského bosoradstva, tak e, aj v európskych štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve, ako sa spomenulo, alebo Francúzsko, to je ďalší prípad, kde sú prípady, e, o ktorých máme správe z bangladejského spoločenstva, aj z afrického spoločenstva. A tieto sú tiež z kvantitatívneho hľadiska lepšie zdokumentované ako ďalší fenomén v tej ďalšej krajine, ktorá bola spomenutá dnes. Tieto sú lepšie dokázané, identifikované a zreteľné čo do rozsahu, pretože sú tam osobitné MVO, v niektorých prípadoch aj vládne orgány, ktoré riešia túto tému. Napríklad eh, La Fontaine je antropolog, ktorý um, pracuje na uh, téme obvinení z bozradstva uh, v uh, diaspore, hlavne v Spojenom kráľovstve a tiež tu máme hodnotenie dopadu zásahov a krokov, ktoré boli prijaté na to, aby sa skončilo s týmito postupmi, aby sa riešili. Teda na tejto strane máte do istej miery dôkaz o tom, čo sú dobré postupy. Čo sa týka letničných církví, toto sú v zásade nové církvy, ktoré zriadujú kazatelia na základe ich e, osobných e, mystických e, zjavení. A toto je nebezpečná stránka toho, že nie sú súčasťou a predmetom sledovania veľkých náboženských hnutí a preto musíme vidieť tento jav v tejto súvislosti a Eh, kazatelia nie sú bežne tí, ktorí obvinujú tie eh, deti v prvom rade a oni eh, mm, konajú ako ľudia, ktorí potvrdzujú tie obvinenia z posradstva, ktorých pachatelia sú v rodine. Takže mm, títo ľudia mm, prinášajú dieťa k týmto vodcom cirkvi, aby títo potvrdili tie obvinenia. Ďakujem a nakoniec stručne UNICEF. Uh, K údajom z Latinskej Amerike je tam veľa dôkazov o tom, že uh, sa to praktikuje nielen v Brazílii, ale aj boli v Ekvadore, Guatemala. Sú to tvrdenia, eh, my sme sami eh, nerobili konkrétnu štúdiu a Myslím si, že e, to e, je bežný postup a v Pakistane to existuje a existuje to v, medzi presídleným obyvateľstvom a musíme to teda posudzovať a skúmať a um, nastáva to v niektorých ťažko dostupných uh, oblastiach Pakistanu, no nemáme uh, žiadne dôkazy tak to boli informácie, ktoré dostala delegácia OSN v Vyšlom Bade. Um, bola správna informácia z UNICEFu. Nikdy sme nerobili takúto štúdiu. Ako to zasadíte do súvislosti a kontextu? Mali by sme to pozitovať ako tradične škodlivé postupy, lebo vlády súhlasili, že s nami budú viesť dialog na túto tému aby e, sme sa zamerali na teóriu zmien, pretože aby sme e, riešili túto tému, musíme e, sa zaoberať samotnou spoločnosťou a samotná spoločnosť musí opustiť od týchto praktik. A ako kolegyňa spomínala, túto tému stále viac používajú politici. A keď začnete viesť dialog a zameriate sa na teóriu zmeny vlády sa oveľa viac prikláňajú k tomu, aby e, veci riešili z pohľadu teórie zmeny ako z pohľadu ľudských práv. Je to smutné, ale taká je e, realita v teréne. Ďakujem všetkým trom za zaujímavú debatu aj za štúdiu a e, som rada, že výbor 2 objednal túto štúdiu a e, že táto štúdia e, tiež e, zviditeľňuje viac túto tému. A teraz máme ďalšiu tému a to Pakistan. Vidíme tu veľvyslanca, vítajte veľvyslanec a mali sme tu práve štúdiu o mm, Bosaracve detí k s hlavným zámerom na Afriku. Ja som počúval, že sú prípady aj vo vašom štáte a budete prví, ktorí e, dostanete tú štúdiu o tvrdeniach o a obvineniach z detského bosoradstva, takže budete jej jedným z prvých príjemcov. Výmena názorov o situácii o ľudských e, právach v Pakistane je zaujímavá výmena sama o sebe, no tiež jej cieľom je e, pripraviť delegáciu nášho výboru, ktorá pôjde e, do Pakistanu 25. augusta. Dva kolegovia z výboru e, pre ľudské práva, pani Gomez a pán Čip, pôjdu do Pakistanu. to bude 3 mesiace po parlamentných voľbách, čo je zaujímavé obdobie. A tieto zaznamenali mierový prechod od jednej vlády k druhej a bude to preto dobrá príležitosť, aby sa stretli s novými vodcami a poučili sa o ich prístupe a postoji voči ľudským právom. A tiež e, máme správu v našom výbore pre zahraničné veci a o Pakistane a jeho úlohe v tomto regióne a možno niektoré zo zistení, ktoré e, nám priniesie naša delegácia výboru budú prospešné pre túto správu. Po výbore pre ľudské práva sme sledovali e, vývoj v Pakistane a situáciu ľudských práv veľmi zblízka. V roku 2012 máme, alebo sme preberali dve výmeny názorov a v marci sme sa sústredili na e, mimo súdne e, vraždy a nútené E, únosy a zmiznutia ľudí v prípadoch e, porušovania slobody prejavu a potom sme diskutovali e, o prehodnotení toho všeobecného mm, procesu periodického hodnotenia a parlament po februári prijal tri uznesenia o Pakistane, jednu o obchodných preferenciách, o diskriminácii voči deťom, vrátane prípadu mm, malody, teda dievčaťa, ktorá um, bola e, obete útoku a e, strelby, e, pretože sa zasadzovala práva dievčat a ďalšia rezolúcia bola o pracovníkov zdravotníckej pomoci. Musím povedať, že um, mi spôsobujú starosti e, vyhlásenia terajšej vlády Pakistanu, že e, nebude um, predlžovať e, moratórium na výkon trestu smrti, ktoré vypresalo uh, minulý mesiac a toto spôsobuje osobitné starosti, pretože 40 ľudí odsudených na smrť a tiež keď sa zameriame na otázku diskriminácie proti ženám a osobitne proti uh, devčatám, toto ostáva byť uh, významným problémom, pretože žiaľ sme zaznamenali minulý mesiac, keď e, samovražedný útočník e, e, nechal vybuchnúť bombu vo univerzitnom autobuse a zabil mladých ľudí na ceste do univerzity v Baružistane. A 27. júna tri ženy v severnom Pakistane boli zastrelené príbuzným mužom Takže e, násilie proti ženám narastá. Otázka je, čo terajšie e, rokovania s Talibanom môžu priniesť v budúcnosti. Tiež e, sa zvyšuje náboženská radikalizácia a chceme dnes tieto témy prediskutovať. Máme tu zaujímavých hostí, no než ich predstavím, musím povedať, že žiaľ, pán Šasatamat, riaditeľ MVO v Pakistane tam dnes nemôže byť, pretože nebolo možné mu udeliť e, a zabezpečiť udelenie víz. Preverila som, že prečo je to tak, pretože niekedy sú na to aj politické dôvody. Na jednej strane moje informácie hovoria, že belgické orgány spracovali túto žiadosť o udelenie víz veľmi pomaly a z jeho strany pán Ahmadín informoval na sekretariát e, neskoro, že belgické orgány meškali s udelením víz, takže sme nemohli zasiahnuť a žiaľ on s nami nie je. A žiaľ nemáme ani um, e, video posolstvo od neho, ani um, písomné podklady od neho. Čo ľutujem, no máme tu pán Jean-Luc Racine, ktorý je odborník na Pakistan a Indiu. Profesor Rasin eh, je emeritný eh, člen Centra pre eh, juhoazijské štúdie a riaditeľ v Paríži. A je riaditeľ v vedeckej politiky v Maison de Sciences de Lom v Paríži. A takisto je podpredsedom Azijského centra a, ktoré v Paríži. Jeho výskum sa sústredí pre všetky a medzinárodné politiky, ktoré súvisia so strategickými politikami Pakistánu a vzťahu Indie a Pakistánu. Prednáša o Indii a Pakistáne na Francúzskom inštitúte geopolitiky v Paríži a jeho najnovšia kniha sa týkala geopolitických zmien Pakistánu a bola publikovaná v roku 2010 a vypočujeme si pána profesora Rasina, ktorý bude hovoriť o výsledkoch volie v roku 2011 a o ľudských právach v tejto krajine, tak na federálnej ako aj provinčnej úrovni. Potom tu máme pani Maju Pastakiev, ktorá od roku 2007 je zastancom e, a predstaviteľom Amnesty International pre Pakistán. Od vás si vypočujem všetkým pár slov o, ohľadne, ohľadne menšín. Ja budem hovoriť o ochrane ľudských práv a treste smrti. Áno. Možno by ste sa mohli vynať otázke UPR a odporúčanie UPR, pokiaľ ide o Pakistán z roku 2012. Takže Ešte tu máme aj z predchádzajúceho kola pani Lilu Peters z UNICEFu, ktorá sa bude sústrediť predovšetkým na prístup dievčat k systému vzdelávania. A takisto sme plánovali, že si vypočujeme pána Hewita, ktorý je náš kolega v Európskom parlamente, ktorý bol na pozorovačej misii v Pakistane pri voľbách maj, ale nemôže byť dnes s nami, takže my si vypočujeme zajtra to, čo nám chce povedať o 11. A aby som vás stručne informovala, stretla som sa s jeho azijským úradníkom e, z organizácie kresťanskej solidarity, ktorý ma informoval o zákonoch o bohorúhačstve, ale o tejto otázke budeme hovoriť ešte teda už sme hovorili na poslednom stretnutí relatívne detailne, takže nebudeme o tom hovoriť dnes, pretože už sme mali veľa vstupných informácií. Takže ešte raz vítam pána veľvyslanca Pakistánu a tešíme sa, že ste medzi nami. A teraz dostane slovo pán profesor Rasi, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsednička. S vašim dovolením budem hovoriť po francúzsky, ale potom môžeme diskutovať neskôr tak po anglicky, ako aj po francúzsky. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, dámy a páni, ja som rád, že sa môžem zúčastniť dnešného vypočutia. Ďakujem za pozvanie. Ja viem, že aktivisti za ľudské práva sa dostanú k slovu až po mne, takže preto sa ja budem sústrediť pre všetky na politický kontext, v kontexte ktorého vystupuje ako dôležitá práve otázka ľudských práv v Pakistane. Minulého mája sme mali všeobecné voľby v Pakistane, ako aj miestne voľby a vlastne to bolo poprvýkrát, že máme e, tú koalíciu, ktorá vlastne ukončila svoj mandát. Bola to koalícia, ktorú, ktoré predsedala vlastne ľudová strana v Pakistáne. Vyhrala najväčšia opozičná strana Moslimská liga Pakistánu a títo vlastne e, získali jasné víťazstvo a získali 166 miest v parlamente z 342 majú 19 nezávislých poslancov a spolu s nimi vlastne majú absolútnu väčšinu v parlamente. Táto moslimská liga je táto liga moslimská vlastne vyhrala v tom najosídlenejšom, najosídlenejšom regióne krajiny dokonca dvojtretinovú väčšinu hlasov. Treba povedať, že tak ako tu bolo napríklad v 90. rokoch, bol tu štátny puč, tak v tomto prípade jednoducho to boli voľby, ktoré prebehli bez problémov. Avšak čo je menej pozitívne je to, že hnutie Taliban zohralo určitú zastrašovaciu kampaň, boli to viaceré atentáty z očí voči tým stranám, ktoré on nepovažuje za správne, predovšetkým pokiaľ ide o tú pakistánsku ľudovú stranu a pokiaľ ide a stranu Awami z provincie Autonoma, čo je vlastne bašta Talibána. A pakistánska ľudová strana e, zaznamenala porážku, prišla veľa hlasov a vlastne utrpela veľkú porážku. Dostal sa do parlamentu iba jeden poslanec. V priebehu viacerých týchto atentátov zo strany Talibanu prišlo život 130 ľudí a to poznačilo aj celkovú kampaň tejto strany, ktorá nemohla robiť kampaň správnym spôsobom, ale treba povedať, že tie strany, ktoré už od samého začiatku boli ochotné nadviazať dialog s Talibanom, tak tie vyhrali. To bola Moslimská liga, tie sa dostali do parlamentu, ale aj strana spravodlivosti, ktorá vlastne teraz v provincii Hubert Patuna má väčšinu. Pozorovatelia volieb Európskej únie povedali, že tu išlo o zlepšený volebný priebeh a aj napriek týmto všetkým násilným prípadom. Islamské strany nie sú v parlamente veľmi silno zastúpené. Čamaty islami, to je druhá najväčšia islamská moslimská strana tá získala iba štyroch poslancov a treba povedať, že tieto dve moslimské strany vlastne získali iba 4,5 hlasov, ale treba povedať, že v politickom živote majú veľký vplyv. Volebný program Moslimskej ligy hovorí vo viacerých kapitolách eh, aj o otázkach ľudských práv. Sú tam napríklad takéto definície. Snaha o vytvorenie mierového štátu vychádzajúceho z islámu, kde každý by mať rovnaké príležitosti a môže žiť dôstojný život nezávisle od etnického pôvodu náboženstva alebo jazyka, ktorým hovorí. Takisto je to aj naliehavý program, ktorý sa týka vzdelávania pre všetkých a práva na vzdelávanie a to je vlastne už ukotvené aj v ústave od roku 2010. Hovorí sa tu predovšetkým boji proti diskriminácii, boji proti znevýhodňovaniu žien, ale nič sa tu nehovorí napríklad o zákone hudud proti znásilňovaniu alebo nevere. Takže v tejto oblasti sa zaznamenali iba malé pokroky. Pokiaľ ide o práva menšiny, sú tu takisto zúraznené, ale nehovorí sa tu nič konkrétne o probléme bohorúhačstva, teda zákona, ktorý toto rieši. Je tu takisto snaha riešiť korupciu, je tu policajná reforma, zlepšenie justície, takisto sú tu zákony boja proti terorizmu, ktoré musia byť pozmenené a teda v tom zmysle, aby súdne procesy mohli prebiehať férovo, aby parlament mal lepšiu kontrolu, takisto pokiaľ ide o kmeňové zóny, tieto by mali mať rovnaké politické práva ako zvyšok krajiny a pokiaľ ide o program madrasa z náboženských štôl, škôl, tak to by sa malo prispôsobiť štátnemu systému školstva. Pokiaľ ide o autonómiu, ktorá vlastne bola daná k dispozícii 16. zmenou ústavy v roku 2012, tam sa posilnila táto situácia. A pokiaľ ide o hospodárske práva, a ekonomické práva osôb, tak tie, na tieto sa kladie väčší dôraz treba povedať, že pokiaľ ide o otázku ľudských práv, nová vláda pravdepodobne neprinesie nejaké veľké zmeny. Takže to je zhruba tá bilancia týchto informácií, ktoré máme k dispozícii predovšetkým pokiaľ ide o boj proti násiliu voči všetkým menšinám. Tam treba situáciu ešte zlepšiť. Napríklad v júni v roku 2013 bola obnovená podpora Jamat Unuva. Je tu o kontakty s protiteroristickou skupinou. Už sme hovorili o tom zákone proti bohorúhačstvu to sa jednoducho nespomínalo vo volebnom programe Moslimskej ligy, pretože už od samého začiatku sa vedelo, že sa to jednoducho môže zneužiť neprospech týchto straní. Treba však povedať, že dve strany eh, v parlamente sú ideologicky veľmi blízke pokiaľ ide o politické otázky, treba povedať, že tu máme koalíciu. Takže treba povedať, že je možné e, vidieť určitú radikalizáciu v, v, v vidieckom priestore. Boli tu skutočne masívne reakcie na útok, ktorý urobil Ati- Taliban voči alebo spáchal tento atentát na osobe, ktorá bola idolom pre mladú generáciu. Sú tu určité prioritné otázky, ktoré e, si stanovila táto vláda. Pokiaľ ide o napríklad obnovu hospodárstva, máme tu takisto energetickú krízu, máme tu boj proti terorizmu, proti extrémizmu. Vláda sa snaží vytvoriť politický konsenzus, dohodu a apelovala na všetky politické strany, aby sa e, snažili riešiť otázku nedostatku bezpečnosti, ale viacerí ľudia už dopredu povedali na to, že to je jednoducho prehraný boj. Šarif navštívil takisto aj niektoré iné zóny Pakistánu a apeloval predovšetkým na zlepšenie bezpečnosti, ale treba povedať, že sú tu viaceré útoky, pokiaľ ide o šítsku menšinu. Máme tu teroristické skupiny, ktoré jednoducho boli už zakázané, ale treba povedať, že ešte stále fungujú a má to historické korene, predovšetkým v tej bašte, z ktorej pochádzajú. Ide tu posilne treba posilniť aj ďalej dialog o ľudských právach. Je tu podpísaný aj medzinárodný dohovor tejto téme. Európska únia robí nátlak na Pakistán Zrušili sa so viaceré výnimky, ktoré boli stanovené v tom zmysle, aby sa obmedzilo množstvo prípadov týrania a porušovania ľudských práv. Takisto sa tu hovorilo o viacerých záväzkoch, ktoré súvisia s dokumentom z OSN, ktoré bolo prijaté v marci v Ženeve roku 2013. Ale treba povedať, že tri mesiace na to v správe 2012 ohľadne ľudských práv v Pakistane. Tam sa takisto hovorili o tomto probléme. E, politici sa snažia zlepšiť imič tejto krajiny, ženevský proces, ktorý tým súvisí. Mali sme tu takisto návštevu zo ženej v Pakistane, kde sa hovorilo o posilnení tolerancie voči náboženským e, menšinám, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, pokiaľ ide o prenasledovanie novinárov, bezsúdne popravy, mimosúdne popravy a takisto prípady týrania, ktoré sme už spomínali. Ale toto všetko ešte stále pokračuje, takže vláda skutočne má pred sebou veľkú úlohu v tom zmysle, aby zlepšila otázku ľudských práv. Budú musieť zakomponovať do zákonov aj záväzky týkajúce sa ľudských práv, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou a takisto tu máme aj Národnú komisiu o štatúte alebo postavení žien spoločnosti, to musí byť rozšírené. Takisto tu máme tradičné súdy, ktoré najvyšší súd označil za nelegálne. Takisto je tu otázka tajnej služby, takisto otázka vzdelávania, slobody vyjadrovania sa a nedostatok bezpečnosti v krajine. Takže treba sa venovať otázke štátneho aparátu a celej hierarchii ústavných právomocí na všetkých úrovniach celej federácii. Takže táto vláda sa musí venovať veľkému množstvu problémov. Musia bojovať proti tomu nebezpečnému extrémizmu a musia jednoducho bojovať v prospech ľudských práv. A týmto sa už vlastne dostávam na záver. Ak sa pozrieme na politické pozadie, tak je tu veľký antiamerikanizmus v Pakistane, to je tu veľmi populárne a rozšírené sú tu prijaté podmienky, ktoré boli uvalené Medzinárodným menovým fondom, e, kde išlo o pôžičku 5 miliárd a treba povedať, že táto krajina je dosť rozpoltená, pokiaľ ide o, o Spojené štáty americké. Európska únia, ktorá tu hovorí o ľudských právach, pravdepodobne rozhneva tých, ktorá, e, tých, ktorí hovoria o tom, že to je o zahraničný vstup do krajiny ale apelujeme na všetky mimovládne organizácie, ktoré sa snažia o to, aby boli dodržiavané ľudské práva. My ich, na nich apelujeme, aby pokračovali svojej práci, aj, pokiaľ je, aj, aj keď sú podmienky skutočne náročné. Ako som už povedal, boj proti terorizmu, tu je program, ktorý bol ustanovený nie zo strany ľudí, ktorí žijú mimo krajiny, ale to vytvorili vlastne predstavitelia štátu, ktorí hovorili vlastne, že urobia takýto program v prospech občanov. Takže ja vítam aj pani Pastakiu, ako aj pána Lamberta, ktorí sa budú môcť vyjadriť neskôr. Takže nech sa páči pani Pastakia, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a že sa môžem vyjadriť ohľadne situácie ľudských práv v Pakistane. Dnes budem hovoriť, budem hovoriť o nedostatku dodržiavania ľudských práv v severnej oblasti pa, pa, Pakistanu, teda v hraničnej oblasti s Afganistanom a takisto aj pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohráva Taliban. Takže začnem tú prezentáciu ohľadne trestu smrti Pakistán má momentálne viac ako 8 tisíc väzňov, ktorí sú na trest smrti a ktorí pravdepodobne prídu o život, ak na vás Šarif sa chopí moci. Väčšina z nich už sa odvolala a pravdepodobne budú popravení. Avšak treba povedať, že toto množstvo je skutočne veľmi veľké. Amnesty International je proti všetkým týmto prípadom poprav, bez výnimky akýkoľvek už je dôvod na takýto trest alebo aký spôsob vlastne bude uplatnený, pokiaľ ide popravu samotnú. Pretože trest smrti je jednoducho v absolútnom kontraste proti e, ľudskej dôstojnosti. A pakistanská vláda nemôže začať znovu s popravami a mala by stanoviť moratórium, pokiaľ ide o uplatňovanie trestu smrti. Amnesty International zastáva názor, že viaceré z týchto trestov smrti sú vykonané bez férového súdneho procesu, bez akceptácie nejakých dôkazov, čo je jednoducho nepripustné, pokiaľ ide medzinárodné právo. Týranie vo väzeniach je absolútne bežné, obvinený častokrát dostane štátneho advokáta, ktorý nemá dostatočné vzdelanie. V prípade Aftu Baladu neboli vôbec vypočutí žiadni svetkovia. Pokým bude trest smrti stále v platnosti, treba povedať, že je tu riziko, že budú potrestané nevinní ľudia. Ako povedal Ayan Ramen, trest smrti je nezvratný. Nedá sa žiadnym spôsobom napraviť, ak sa zistia nové skutočnosti po poprave. Treba povedať, že toto riziko je v Pakistane skutočne veľmi veľké, ale treba povedať, že je to aj v protiklade s medzinárodnými záväzkami, ktoré má krajina. Pokiaľ ide o, tie, o severnú časť Pakistánu, tu je špeciálny právny systém a nie je tu žiadna možnosť odvolávky v prípade trestu smrti. A treba povedať, že Trest smrti sa tu častokrát zo strany súdu vyhlási domnenie, že sa jednoducho nikdy nevykoná, ale situácia je iná. A bohatí veľmi často dokážu dojednať takéto, takýto zmier, ale chudobní sú veľmi často popravení. Nová vláda je pod veľkým tlakom vzhľadom na túto situáciu. Vláda začína e, znovu s popravami ako spôsob riešenia problémov krajiny, ale vôbec nemáme dôkazy, že by trest smrti pôsobil odstrašujúco v porovnaní s inými trestmi. V Pakistáne nemáme dôkaz, že by trest smrti zlepšil situáciu, právnu situáciu v krajine. Justičný systém v krajine bojuje práve s touto situáciou a s vojnovými lordmi, e, náčelníkmi ale e, trest smrti nie je odpoveďou na problémy e, Pakistanu len vidíme, že dochádza k opakovaniu násilia. To, čo potrebujeme, je lepšie vykonávanie, presadzovanie práva a prístup k spravodlivosti. Nehovoríme, že nemáte robiť nič. Samozrejme, dá sa robiť veľa, napríklad lepšie vyšetrovanie zo strany policie, spolupráca, koordinácia s orgánmi činnými v trestnom konaní a Napríklad podporujeme nedávne vyhlásenie o tom, že by sa mali všetky spravodajské služby dostať pod jednu zastrešujúcu organizáciu. Amnesty International hovorí, že e, trest smrti je nenapraviteľný a pokiaľ budeme mať trest smrti, tak stále bude dochádzať k popravám nevinných ľudí a máte 8300 ľudí vo vezeniach, ktorí čakajú na vykonanie trestu smrti v Pakistane. A teraz by som chcela hovoriť o tom, že chýba v kmeňových oblastiach Pakistanu e, právna ochrana po E, desaťročiach násilia sú severozápadné regióny na hranici s Afganistanom stále oblasťou ľudskoprávnej krízy a oba štáty tam konajú nesprávne a sú vlastne nepotrestané za to. Ozbrojené sily Pakistanu sú obviňované z svojvôle, z, z mučenia, z toho, že ľudia miznú a podobne. Taliban naďalej útočí bez ohľadu na to, o koho ide na, na e, ľudí, na vojakov, obvinuje ich zo špionáže a podobne. Je tu také vákuum autority v týchto kmeňových oblastiach a súčasná situácia je zhoršená aj tým právnym rámcom, ktorý existuje pre tieto oblasti. Ochrana ľudských práv chýba v kmeňovom, e, na kmeňovom území, pretože súdy a parlament sú vylúčené z týchto oblastí. A to znamená, že e, aby sa zabránilo tomuto váku, Pakistanské úrady uplatňujú nové aj staré bezpečnostné zákony, ktoré dávajú obrovskú silu ozbrojeným zložkám. A chcem povedať, že pani rečnička číta veľmi rýchlým tempom a tlmočníci nedokážu zabezpečiť dostatočne kvalitný preklad. E, pozemné síly armády dostali obrovskú silu na to, aby mohli vykonávať svoje právomoci, ktoré veľmi často prekračujú. Sú hovoríme o rôznych provinciách v kmeňovom e, území a vidíme, že ozbrojené sily dostali aj retroaktívne sily, ktoré im umožnia zaistiť hocikoho a nie je tu žiadna možnosť pre obete e, obrátiť sa na právnikov alebo žiadať o právnu ochranu. Ďalšia oblasť, e, ktorá je zneužívaná, je boj proti e, terorizmu. Aké máme my problémy s týmito zákonmi? Umažňujú neobmedzené zaistenie ľudí potom je tu mnoho dôvodov na e, e, zatknutie, na preventívne zatknutie. Ak napríklad niekoho podozrievate z aktu spochybňovania ústrednej vlády, len e, podozrenie z niečoho nesprávneho už docha- predstavuje porušenie zásady e, e, domnenky neviny, pokiaľ nie je dokázaný opak. A porušuje to aj medzinárodné záväzky Pakistanu. Potom je tu zákon o dôkazoch. E, paragraf 19 hovorí, že orgány činné v trestnom konaní môžu vydať vyhlásenie, že osoba spáchala trestný čin. Ale to nie len, že je prípustné, to stačí dokonca na odsúdenie. A to môžu byť dôkazy, ktoré sa získali múčením alebo získané z nespolahlivých zdrojov. A to podkopáva právny, právnu zásadu neviny, pokiaľ nie je dokázaná vina. A niektorí zaistení môžu byť vo väzení bez formálneho obvinenia, ich prípad nie, nie je vôbec formálne skúmaný a podobne. A ak dojde k napadnutiu zaistenia, potom je to znovu príslušník armády, ktorý to vyšetruje a podáva správu príslušným orgánom. Po druhé, veľká časť e, severo-západného Pakistanu je federálne správované kmeňové územie, kde sú drakonické britské koloniálne zákony e, stále platné Nedávno sa uskutočnila reforma, ale je len kozmetická. A tieto zákony stále platia a e, obsahujú napríklad kolektívne trestanie a svojvoľné zaistenie. To znamená, že e, akékoľvek zmeny, ktoré sa robia v zákonodárstve, neovplyvňujú vôbec tieto staré zákony a reforma, vôbec e, právna reforma nesplňa požiadavky ochrany ľudských stráv. Napríklad paragraf 21 až 27 hovorí o kolektívnej zodpovednosti a kolektívnom treste. A dokonca ten, ktorý riadi toto územie, môže nariadiť kolektívne tresty pre celú komunitu za čin, ktorý spáchala jedna osoba. Sú to naozaj je to veľké porušovanie ľudských práv v kmeňových oblastiach. Zoberme si napríklad Kana, 12-ročného pracovníka v, v, v továrni, ktorý je obyťou kolektívneho trestu. Bol odsudený na 3 roky väzenia a trest 100 tisíc rupí potom, čo ho zatkli spolu s jeho otcom, ktorý bol, ktorý bol obvinený z účasti na únose. Kmeňová rada, ktorá odsúdila Marufkana, akceptovala, že je nevinný, ale jeden člen jury povedal, že obidvoch treba potrestať, pretože sa treba zbaviť kliatby tohto územia. A pritom tento chlapec nie je e, súčasťou tohto trestného činu Ešte na záver by som chcela povedať, čo je naozaj problematická vec a to je e, to, čo ovplyvňuje kmeňové oblasti. Obyvatelia sú občania Pakistanu a mali by im mať zaručené všetky ľudské práva, ktoré zaručuje ústava. Ale podľa ústavy môže len vyšší súd ich presadzovať. Ale samotná ústava vylúčuje tieto kmeňové oblasti z e, príslušnosti Najvyššieho súdu. Ale e, ústava hovorí, že je možné rozšíriť E, právomoc tohto súdu aktom parlamentu a ak by vláda mala záujem o vážnu reformu, urobila by to a to by umožnilo obyvateľom z kmeňového územia e, e, využívať všetky možnosti, ktoré medzinárodný právny systém umožňuje. Amnesty International hovorí alebo radí, aby sa právomoc vyšších súdov rozšírila aj na aj na tieto kmeňové územia a takto by sme zabezpečili väčšiu ochranu života. Ďakujem. A teraz pani Putis o prístupe dievčat k vzdelávaniu. Uh, good morning. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste nás pozvali, aby sme mohli hovoriť o vzdelávaní v Pakistane. Na začiatok chcem povedať, že 12. júla OSN rozhodlo, že tento rok bude rokom, teda, že tento rok budeme mať deň Malaky a v New Yorku pracujeme na tom, aby právo na vzdelávanie najmä dievčat bolo e, preberané a stalo sa prioritou všetkých členských štátov OSN. A teraz by som ešte prišla rovno už teraz k mojej prezentácii. Všetky údaje, ktoré dnes uvádzam, sú údaje, ktoré sú oficiálne získané z Pakistanu a sú to úradne overené e, údaje získané oficiálnym orgánom v Pakistane. Takže chcem povedať, že o čom hovoríme, a akom rozsahu problému hovoríme a prečo je potrebné e, podporovať vládu Pakistanu, aby riešila túto otázku vzdelávania. chcem povedať, že dnes je Pakistan e, šiestou najľudnatejšou krajinou na svete. Asi 40 tohto obyvateľstva je mladších ako 18 rokov. A na to by sme chceli upozorniť, na to, že 40 obyvateľstva Pakistanu je mladších ako 18 rokov. Je to šiesta najchudobnejšia krajina na svete. Je to tretie najhoršie miesto na život ženy a o tom hovorili aj ostatní rečníci, keď sa hovorilo o porušovaní ľudských práv. Je to tretia krajina s najväčším počtom e, detí, ktoré nechodia do školy. Každú hodinu, tri, e, keď tu hovoríme, tri ženy umierajú a 55 detí umiera, pretože nie sú ošetrené. Krajina mm, sa musí snažiť o obnovu ekonomického rastu. Je to veľmi náročné, nedosiahne mileniové ciele ani ciele v oblasti vzdelávania, pokiaľ ide o ľudský rozvoj, tak je na 145. mieste medzi 187 krajinami. Táto krajina má veľmi rýchlo sa rozvíjajúcu, rastúcu mestskú populáciu. Cieľom môjho dnešného príspevku je vzdelávanie. Dnes takmer 17,5 milióna detí nikdy, nikdy nechodilo do školy. Jednoducho nechodia do školy. Dnes 57 obyvateľstva Pakistanu nedokáže čítať alebo písať Vláda Pakistanu robila nedávno prieskum a prieskum hovorí, pokiaľ ide o výsledky učenia menej ako 52,6 detí, nemajú ani tú úroveň k triedy, e, triedy 2 pri čítaní a písaní. Chcem sa zamerať najmä na túto provinciu Punjab, lebo ako sme počuli, Punjab je najľudnatejšia časť Pakistanu. A v zásade to, čo sa deje v Pakistane z pohľadu Punjabu, vidíte tu rôzne farby. Červená je tá oblasť v rámci provincie, v rámci tohto Punjabu s najvyššou úrovňou detí, ktoré nechodia do školy, najmä dievčatá. Zelená je oblasť, kde nájdete v tých jednotlivých okresoch splnenie mileniového cieľa 2. Chcela som na mape ukázať, že v Pakistane máte veľké rozdiely a veľké nerovnosti. Zoberme si len štát Punjab, kde máte, pardon, provinciu Punjab, kde máte jednu tretinu provincií, ktorým sa veľmi dobre darí, pokiaľ ide o dosiahnutie mileniových cieľov, mileniového cieľa 2, ale zbytku sa nedarí. A teraz by som chcela ešte sa vyjadriť k tomuto. Dnes ide v Pakistane z oblasti vzdelávania o toto. V priemere dieťa, keď chodí do školy, či chlapec alebo dievča, chodia 5,7 roka do základnej školy. Toľko je priemerná doba vzdelávania. Ale keď si pozrieme to e, podrobnejšie vidíme rozdiel. Ak ste v tej najbohatšej časti, tak v priemere budete chodiť do školy 8,9 roka. Keď ste chudobní, tak 2,4 roka. A taktiež je tu disparita medzi mestom a vidiekom. A keď ste dievčatom a ste bohatým dievčaťom z mesta, tak pravdepodobne budete chodiť 9,3 roka do školy. Ak ste chudobné dievča z vidieka, tak pravdepodobne, máte, ak máte šťastie, budete chodiť rok do školy. Takže ja si myslím, že je naozaj dôležité, aby sme aj naďalej podporovali vládu Pakistanu v dialogu a v diskusii o tom, ako zmeniť tieto údaje, ako by sme mohli zmeniť túto situáciu a dosiahnuť, aby dievčatá mohli chodiť do školy. Tu sú niektoré z tých problémov, na ktoré, pre my nestojíme. Vzdelávanie bolo vždy prioritou úradov, orgánov a dnes je to novou prioritou novej vlády, čo vítame. Ako sa to už spomenulo, máte 18. No, 18. dodatok k ústave, ktorý hovorí o základnom vzdelávaní a slobodnom prístupe k nemu pre každého do veku 14 rokov, ale len 2 HDP HDP je venovaných na vzdelávanie, na školstvo. Väčšina školstva je financovaná z ODY, z e, rozvojovej pomoci. To je ten jeden z problémov. Druhý problém je, že ministerstvo vzdelávania v dôsledku decentralizácie máme takú situáciu, že federálne ministerstvo už nemá tú právomoc zabezpečiť, že e, zabe, zabezpečiť dohľad nad vzdelávaním a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie. To je ten druhý problém, pred ktorým stojíme. Tretí problém e, súvisí s výsledkami Áno, deti chodia do školy, ale 58% detí, teda polovica detí v Pakistane chodí do školy, ale sa neučí. Nič sa nenaučí. To nie je len problémom Pakistanu, je to problém na celom svete samozrejme, že deti chodia do školy a nič sa nenaučia. Áno, deti chodia do školy, ale nič sa nenaučia. A to je veľká výzva, veľký problém a v dialogu s vami potrebujeme e, nájsť riešenie tohto problému. Tretia výzva, ktorú máme, je e, pridelovanie zdrojov. Len 2 celkového HDP sa venuje na vzdelávanie a tento rozpočet na školstvo e, je taký, že niektoré provincie z ňou majú viac ako iné ale vidíme, že tie reálne platby sú menej ako 2%, v niektorých provinciách. Je mnoho provincií, ktoré vôbec nedostanú nič alebo nedostanú, ani, alebo nedostanú tu, tie obmedzené zdroje, ktoré by mohli mať, mali mať. Je veľmi malý prístup k tomu, ako sa dostať do jednotlivých obcí. Zoberme si región Fata, kde ani percento dievčat nechodí do školy teraz. Mám aj k tomu detaily. Nechcem ale do nich zachádzať. Na záver chcem povedať, že je dôležité, aby inštitúcie EÚ aj naďalej pokračovali v dialogu s pakistanskými úradmi, orgánmi, oblasti pomoci Pakistánu nájsť pakistánske riešenie tak, aby Pakistán dosiahol mileniové ciele, najmä mileniový cieľ 2. Ďakujem. Ďakujem. A teraz uh, môžeme si počuť, čo povie IAS uh, e, v súvislosti s Pakistanom. A je tu pán Marius, uh, zastupca vedúceho uh, útvaru pre e, Južnú Aziu a tiež je tu EAS, ale určite nie ste Christian Berman, takže kto je tu z EAS? Dobre, nech sa páči, máte slovo. Yes, my name is... Ďakujem, ja sa volám Heino Marius a chcem e, poďakovať expertom za veľmi dobré prezentácie a k e, tým voľbám najprv chcem povedať, že e, vysoká predstaviteľka Aštanová vo vyhlásení 11. maja nazvala tieto voľby historickým víťazstvom pre demokratický život v Pakistane. Pakistan e, preukázal silné e, odhodlanie pre demokraciu v hlasovaní. Napriek všetkým pokusom o zastrašenie bola účasť 55% a to bola najvyššia od volie v roku 1973 EÚ e, vyslalo misiu na pozorovanie volieb, e, ktorú viedol europoslanec Galer a e, toto bol silný dôkaz angažovania sa EÚ v Pakistane. Mali sme tam 160 pozorovateľov v teréne z členských štátov a boli tam aj Kanada, Norsko, Švajčarsko s nami pripojené k našej misii a počas týchto volieb to bolo nevydané že e, veľkočasníci vrátane úradníckej vlády a e, volebnej komisie Pakistanu a aj súdistvo a aj bezpečnostné sily pracovali spolu, aby uľahčili a zabezpečili tieto voľby. Ako uviedol pán Rasín, boli tu isté negatívne aspekty, osobitne e, násilie pred voľbami, ktoré sa zamerali na tie tri hlavné svetské strany, ale tiež e, je pozitívne a musíme to vidieť tak, že to boli e, voľby po ratifikácii medzinárodného dohovoru e, Pakistanom o občianských a politických právach a tiež tam boli zlepšenia prostredníctvom rôznych dodatkov k ústave a viac strán sa zúčastnilo vo voľbách ako v minulých voľbách a um, bol E, zvyšený počet žien, ktoré sa zaregistrovali ako voličky a viac ako dvojnásobný e, nárast e, žien kandidátek, hoci treba povedať, že počet žien, ktoré boli v skutočnosti zvolené do parlamentu, klesol zo 16 na 6. K otázke dopadu týchto volieb na ľudské práva myslím, že je priskoro povedať, čo sa stane Súhlasíme s vašimi obavami, pani predsednička, a aj s obavami, ktoré spomenula pani Pastakia, že vláda hovorca ministerstva vnútra ohlásil, že moratórium na výkon trestu smrti nebude predlžené. Toto nám spôsobuje veľké obavy. Zatiaľ chápeme, že prezident zadarí prostredníctvom a hovorcu mm, jasne vyjadril, e, že pokiaľ bude mm, prezident e, ne bude pokračovať s výkonom trestu smrti, keďže on ich musí schváliť. No mm, ešte otázka, ako túto tému predniesť pakistanskej vláde v nasledujúcich dňoch k otázke ochrany ľudských práv v kmeňových oblastiach. My sme toto opakovane otvorili v našom e, dialogu o ľudských právach s Pakistanom o tom, ako e, možno zlepšiť situáciu s ľudskými právami v týchto kmeňových oblastiach a tiež e, ďalej e, vedieme dialog s Pakistanom, aby sme zabezpečili, že e, fyzická bezpečnosť a ľudské práva a ochrana týchto bude zabezpečená všetkým Pakistancom podľa medzinárodných dohovorov. Zároveň pripravené projekty, ktoré majú zlepšiť prístup k spravodlivosti a zlepšiť vymáhanie práva v Pakistane, vrátane policie a prokuratúry. k otázke prístupu dievčat k vzdelávaniu je jasné, že nerovnosť, rodová nerovnosť tu ostáva, hoci úloha žien narastla e, za posledné roky. E, gramotnosť žien 36% e, je príliš nízka, u mužov, ako vieme, je to 66% v vzdelených a spoločenských konzervatívnych častiach e, štátu e, sa e, netoleruje spoločné vzdelávanie oboch pohlaví a ešte ostáva zabezpečiť, e, že e, rovnaké príležitosti pre e, dievčatá budú zabezpečené podkutými učiteľkami pre dievčatá aj prístupom k týmto zariadeniam. Rovnaké zaobchádzanie v vzdelávaní je dôležitým cieľom, ktorý podporuje Európska únia v našej spolupráci naplňame programy sektorálnej reformy v Kajber, Partum, Kva a Sim provinciách a rodový aspekt v eh, týchto projektoch predstavuje eh, projekt pre budovanie vzdelávacieho zariadenia pre deti eh, v meste Stajpen, kde devčatá ostávajú v ďalšom vzdelávaní aj po základnom e, vzdelaní. Teraz e, otvárame diskusiu pán Tanok, pani Lombard a pani Gomes. Uh, Ďakujem pani predsednička. Samozrejme, e, moja skupina chce zaželať novému premiérovi Pakistanom Sharifovi veľa úspechov v jeho ťažkej na náročnej úlohe. On uvedol počas kampane, že chce otvoriť dialog s Talibanom a Neviem presne, čo to znamená e, v súvislosti s menšinovými právami v Pakistane. Mnoho e, rokov to sledujem v Londýne, e, mám zástupcu a veľké pakistanské spoločenstvo a boli tu viaceré obavy s používaním zákonov o rúhactve Eh, zo strany eh, kresťanského spoločenstva v Pakistane a s ďalšími. A eh, ďalšia komunita, ktorú ja navštevujem v Londýne, sú Amady muslimi, ktorí sú v skutočnosti zakázaní v Pakistane a museli presunúť svoje mm, svetové sídlo do Londýna a nemôžu hlasovať vo voľbách, pretože sa registrujú ako Amady muslimovia sú to vážne problémy pre um, muslimské menšiny, ktoré nie sú sunity a e, ja sa obávam, že rokovanie s Talibanom bude viesť ešte k väčšiemu potlačeniu a e, prenasledovaniu menšín a um, toto súvisí aj e, s reformami e, prezidenta e, e Musrafa, e, ale to súvisí aj s e, sadbou trestu smrti pre cudzolostvo a e, pre e, imposterstvo. Ale otázka vzdelenia, ktorá je jasná, chcem povedať, že e, v pondelok som mal raňajky s premiérom Bangladeša, čo je štát, ktorý má spoločné právne dedičstvo s dovtedajším západným Pakistanom pred jeho nezávislosťou a my sme hovorili o otázke e, Madrasus a je to E, zvyšujúci sa problém v Bangladeši, kde ten štát sa snaží e, zaviesť e, tam režim inšpekcie, kde chcú zabezpečiť, že nebudú učiť len Korán, ale aj matematiku a bengalský jazyk Bangladešu a myslím si, že tento problém je aj výrazný v Británii, kde nastáva radikalizácia občanov z Kráľovstva, ktorých posielajú späť do Pakistanu. Sú to ľudia z druhej, tretej generácie Pakistancov v Británie, aby eh, ich pakistanskí madrasu, madrasovia eh, učili eh, v Diobandi, čo je tvrdá línia sunnickej sekty a často to financujú vahabské peniaze z štátu zálivu Sáudská Arábia a Katar a boli tu aj e, dohody a záväzky počas Musarafu, ktoré boli prijali, že zahraničných študentov nebudú prijímať títo madrasovia, že sa budú snažiť ich e, reformovať a modernizovať tým, že budú pod predmetom inšpekcie. A nepočul som, e, aký vývoj nastal v poslednej dobe a vzhľadom na nedostatok vzdelávania pre chudobných ľudí je nebezpečenstvo, že um, tento, túto medzeru vyplnia títo madracovia, ktorí budú plňovať budúce uh, generácie. Často sú ľudia um, bez uh, zručnosti, ktorí nedostanú prácu v Pakistane ani uh, vo zvyšku sveta, pretože ich vzdelanie bude čisto nábožensky založené a nebudú ich učiť moderné predmety. Um, tak chcem sa pýtať, či pán Peters môže sa vyjadriť k otázke madracovstva otázke, ako eh, ich eh, treba zreformovať. Eh, Chápem, že v Bangladeši je veľmi živá debata medzi svetskými stranami a náboženskými stranami a chcem vedieť, čo si myslíte k týmto zaujímavým témam v súvislosti s Pakistanom. Ďakujem, pani Lambert. To... Ďakujem. Ja chcem uviesť pár otázok k vzdelaniu, ja to chápem tak, že na federálnej úrovni po voľbách, na provinčnej úrovni teraz tie rôzne regióny viac menej e, každý kontroluje politická strana a e, nárast e, rozpočtu na školstvo sa zvyšuje, ale z toho, čo ste povedali, ak alebo či ťažko vidieť e, výsledky e, v e, rovnosti, či tento zmena systému vzdelávania tomu pomôže a či školstvo bolo predmetom v posledných voľbách, či bolo témou. Viem, že nastali isté kroky z rôznych organizácií, aby zabezpečili, že to bude témou vo voľbách. No, som zvedavá, či naozaj to aj e, vyšlo na javu a vyznelo. Druhá otázka je úloha žien v predchádzajúcom parlamente. Ako viete, je tam veľmi aktív e, na aktívne zastúpenie žien. E, bola tam predsednička Dolnej silne, ktorá bola žena, bola aktívna v tejto veci a videli sme zmenu zákona o domácom násilí a otázka je, že či táto e, zmena v e, zostave e, nového parlamentu bude znamenať pokračovanie v tomto pohybe v témach a otázkach žien. Ďakujem pani Lambert, teraz Ana Gomez, ktorá bude predsedkyňou tej delegácie. And thank you for... Ďakujem a ďakujem za veľmi zaujímavé veľa komplexné prejavy, ktoré nám e, dávajú obraz o veľmi e, zložitej situácii. Na jednej strane určite nastal pokrok, e, mnoho pozitívneho a naozaj voľby sú veľmi významným prejavom toho. A na druhej strane sú tu obrovské problémy, z ktorých je zrejme, že nové civilné orgány, ktoré legitimne vyšli z volieb, budú musieť zvládať. No, rád by som bol, aby sa pán Rasin vyjadril a povedal nám, že ako vníma možnosť e, vzájomného pôsobenia civilnej moci s tým, že e, vojsko e, má v hrsti politickú kontrolu v štáte, ako to e, bude ovplyvňovať otázku ľudských práv, napríklad vzhľadom na tému toho samostatného štatútu kmeňových oblastí, ktoré sú tým postavené mimo normálneho právneho štátu. Ja rozumiem, že veľa to súvisí s e, bezpečnostným odvodnením, ale to je odvodnenie, e, za ktoré ľudia v Pakistane platia drahú cenu a sú tým rozhorčení, pretože vidíme napríklad e, tú kampaň používania bezpilotných lietadiel na selektívne vraždenie a e, s tým spojené e, porušovanie ľudských e, práv ľudí, ktorí sú tým tiež postihnutí týmito útokmi, takzvanými postrannými škodami. Takže ako sa to bude môcť napraviť, keď civilná moc nebude môcť zmeniť E, tento štatút týchto území, kde umožňuje e, voľnú ruku e, armáde, a nielen pakistanskej, ale aj zahraničnej cudzej armáde. A potom sa chcem opýtať na otázku moratória, moratória na trest smrti. A chcem využiť túto príležitosť, keďže je tu veľvyslanec, aby sme vyjadrili náš postoj k tomu, čo spomenula Amnesty International a našu obavu, či e, premiér Novarčarik bude môcť e, zastaviť túto hrozbu, ktorú vyjadril ministerstvo vnútra, že bude pokračovať s e, výkonom trestu smrti, pričom tak veľa ľudí je odsudených na trest smrti a spravodlivosť je pochybná. Rado by som sa opýtala, či pani pastorky by mohla hovoriť o zákonoch o e, rúhačstve, pretože veľakrát sa tu hovorilo o zákonoch o rúhačstve, z ktorého sa obvinujú kresťanské obce, ale e, ako chápem, e, väčšina obetí tohoto zákona proti rúhaniu sú moslimovia a nielen z tej konkrétnej sekty. Môžete nám k tomu niečo povedať? A k školstvu, o vzdelávaniu. Počula som, čo bolo povedané a e, ja, mňa zaujala tá otázka e, reformy e, učenia madrasov. Ako chápem, ľudia v Pakistane mali veľmi zdravú a fantastickú reakciu voči prípadu Malala, teda tej mladej bojovkyne za vzdelávanie dievčat a Otázka je, ako to mm, bolo odzrkadlené a či to mm, bolo zohľadné a, a či sa to prejavilo na tom hnutí, e, vďaka ktorému by e, dievčatá mali mať prístup k školstvu. Sorry, uh, just a matter now we are discussing with the... A teraz e, máme problém s časom, lebo máme rozšírené predsedníctvo o 11.30. Zajtra budeme hovoriť opäť o Pakistane, keď e, nám Richard Hart e, podá správu zo svojej misie. Toto je naliehavá téma. Nemám viac času, len dám každému odborníkovi minútu na to, aby um, sa vyjadrili k tým ozajstným otázkam. Začnem s vami. Thank you very much for the question. So, uh, I think yes. Ďakujem pekne za otázky. Áno, treba povedať, že prezident Musharraf urobil z vzdelávania svoju veľkú prioritu, takže to je vlastne odpoveď na otázku pani Gomez, dieťatko ten, to Malala, ten idol alebo tá vlna, ktorú tu máme, to sa teraz dostáva konkrétne do jednotlivých bodov. Takže uvidíme, či sa, nám to, či sa im to podarí zrealizovať, ale treba povedať, že skutočne táto dynamika, ktorú to prinieslo, tak je to tu. A prezident Musharraf vlastne bol aj v minulosti pri moci a treba povedať, že od tohto obdobia Pakistan urobil skutočne veľký progres, pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o mileniové cieľa, pokiaľ ide o tú otázku madrasov, tak tam e, spolupracuje UNICEF s e, predstaviteľmi štátu. Snažíme sa jednoducho vyriešiť túto otázku, aby sme zabezpečili to, že to, čo sa deje vlastne v týchto triedach, že čo sa učia a pokiaľ ide o nedostatok nejakých zdrojov, teda vzhľadom na nedostatok zdrojov, komplexnosť situácie a vzhľadom na to, že sa to nedá adekvátne monitorovať v jednotlivých provinciách štátu, tak je pre nás veľmi ťažké zabezpečiť alebo dať vám k dispozícii nejaké konkrétne výsledky toho, čo sa tam deje. A je to pozitívnejšie v Bangladeži, pretože tam vlastne vláda oveľa skôr sa zhostila tejto problematiky v zmysle mm, získania nejakého prehľadu, ale predsa len sú tu určité provincie smerom Pakistánu, také provinčné úrady vlastne, tam budú sa musieť to ešte iba len zhostiť. Prepačte, ale musím dať slovo ďalšiemu rečníku. pán profesor Rasi, nech sa páči. Áno? Pokiaľ ide o otázku, ktorú sa spýtal pán Tenok, ten dialog s Talibanom vlastne ako je to vyjadrené zo strany Maslimskej ligy a vlastne aj na juhu, tak to vychádza zo skutočnosti, ale v podstate každý súhlasí s tým, že vojenské riešenie nie je dostatočné. Skutočnou otázkou je to, že aký bude obsah tohto dialógu. Ešte stále to nie je jasné. A ďalšia poznámka. Nie je tu iba otázku Talibánu, v tých kmeňových oblastiach. Predtým, než vlastne Taliban v roku 2007 vznikol formálne, tak tu boli viaceré rokovania, diskusie, ktoré už prebehli s tými istými ľuďmi, iba tí zmenili vlastne označenie, ale znovu žiadny výsledok. A ďalej, myslím si, že nemôžeme jednoducho odpojiť Taliban od aj v ďalších extremistických oblastiach e, skupín, ktoré vlastne nie sú prítomné v takýchto oblastiach. Ja som to vlastne spomenul aj v tej mojej prezentácii. To je oveľa ťažšia otázka na vyriešenie, pretože tu vlastne už nemáme dočinenia e, s Fata, ale vlastne sme, je to v centre Panžabu. Takže pokiaľ ide o tie otázky, ktoré takisto sa spýtala pani Gomeš, treba povedať, že armáda prišla o tisíce vojakov a, para, a z, ďalších vojenských zamestnancov a nie je celkom jasné, že e, šéf armády je schopný dospieť nejakému záveru, pretože my vieme, že armáda rozlišuje medzi dobrými a zlými predstaviteľmi Talibánu teda povstalci proti štátnej moci, majú špeciálny program, ktorým toto snažia sa riešiť. A potom, pokiaľ ide o tých dobrých predstaviteľov Talibánu, ktorý vlastne funguje v geopolitickom záujme Pakistanu, pokiaľ ide o Afganistan. Takže toto sú všetko dosť také zmetočné situácie a nie je tu žiadne riešenia, si to uvedomujem. Vláda pravdepodobne neočakávala, že po týchto voľbách počet teroristických útokov znovu stúpne. Takže máme určitých pozorovateľov v Pakistane, ktorí nevedia samotní, že či skutočne tu bude nejaká ochota začať dialog s Talibanom, ale kde bude vlastne tá hranica, pokiaľ sa bude vôbec tento dialog konať. A teraz ešte v stručnosti Amnesty. Rečnička nemá mikrofón, ale už začala. Pokiaľ ide o otázku rúhačstva a náboženských menšín, pokiaľ ide o zákony o rúhačstve, to sa týka moslimov a aj nemoslimov a to treba celkom jasne povedať. Avšak pokiaľ ide o náboženské menšiny, tieto majú iba menej ako 4% celkovej populácie a častokrát vlastne mm, sú najväčšími obeťami takýchto zákonov. Mám tu štatistiky od roku 1953 až do júla roku 2012 máme 443 ľudí, ktorí boli obvinení z rúhačstva, 258 z nich boli moslimovia, 114 z nich bolo kresťanov a 57 bolo Takže dvaja z týchto ľudí boli aj neskôr popravení. Treba povedať, že tieto zákony sú skutočne hrozbou, pokiaľ ide o otázku systému právneho štátu v krajine a častokrát sú zneužívané v tom zmysle, že vlastne sa týmto spôsobom posilní takýto, takáto predpojatosť oči voči týmto náboženským menšinám. Mali sme tu konkrétny prípad ženy, ktorá bola obvinená obvinená na základe týchto zákonov a potom neskôr bol obvinený aj ten prokurátor, ktorý obvinil. A to bol taký vlastne celkom pozitívny krok, pokiaľ ide riešenie týchto zákonov. Takže tieto zákony sú častokrát zneužívané v prospech rôznych dôvodov a na riešenie sporov. Takže vláda musí vyriešiť túto otázku prostredníctvom znovu dialógu medzi náboženského medzi jednotlivými komunitami, aby sa vytvorila nejaká zhoda, koncenzus medzi jednotlivými zúčastnými stranami a náboženskými predstaviteľmi a komunitami, aby sa jednoducho zreformovali tieto zákony. A pokiaľ ide o útoky na náboženské menšiny vo všeobecnosti, treba povedať, že pakistánska vláda zlyhala v tom zmysle, že by eh, získal, že by vyriešila túto situáciu a postavila niekoho pred súd. Amnesty International hovorí o 170 útokoch na predstaviteľov všetkej komunity a treba povedať, že tieto medzi náboženské problémy sa týkajú práve týchto menšín. Pokiaľ ide o informácie, ktoré má Amnesty International, ešte doteraz nevieme, či bol niekto odsúdený alebo postavený pred súd za tieto útoky ktoré tu spomínam. Treba povedať, že dôkazy sú k dispozícii, ale jednoducho neboli využité. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, ďakujem všetkým trom a myslím si, že okrem toho písaného dokumentu, ktoré mám k dispozícii, treba povedať, že tá delegácia má informácie k dispozícii a keď sa vráti, tak budeme mať ďalšiu rozprávu. A práve som sa dozvedela, že vy, pán veľvyslanec, ste sa takisto prihlásili o slovo, ale bohužiaľ z časových dôvodov vám ho nemôžem udeliť, takže by som vás chcela požiadať, aby ste nám dali písomné vyjadrenie a samozrejme ste znovu pozvaní zúčastniť sa na ďalšom dialogu o tejto téme na jeseň. Ďakujem pekne. A teraz e, budeme mať stretnutie so zatvorenými dverami, bude to rozšírené predsedníctvo a začneme e, so stretnutím, ktoré bude verejnosti prístupné 3.20 popoludní. Povedal. Yeah.